Um, Dámy a páni, niektorí kolegovia sú ešte na stretnutiach, na schôdzach inde, takže prídu neskôr, blížia sa už aj Vianoce. Napriek tomu chcem všetkým privítať pána Barakaska za pána Bernatonisa z litovského predsedníctva a chcem by som, chcel by som, aby nám poskytli prehľad toho, čo urobili počas svojej práce. Isté sme to aj my pozorovali. Naozaj to bolo veľmi e, odhodlané, pozitívne predsedníctvo, ktoré to myslelo veľmi dobre a váham, či sa mám vyjadriť aj k ochrane údajov, lebo vždy, keď poviem toto slovné spojenie, dostane sa do problémov ale napríklad európsky vyšetrovací príkaz alebo konfiškácia výnosov stresnej činnosti. V týchto všetkých oblastiach dosiahlo litovské predsedníctvo veľké úspechy. Poprosím návštevníkov, aby sa tiež e, vyjadrili a budete mať všetci možnosť položiť otázky a vypočuť si poznámky. Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda predsedajúci, dámy a páni. Dovolte mi poďakovať za možnosť odprezentovať výsledky práce litovského predsedníctva v oblasti e, spravodlivosti a domácich záležitostí, aj keď toto bolo prvé predsedníctvo Rady Európskej únie, ktoré viedla Litva. Výsledky, ktoré sme dosiahli, boli uspokojujúce. Všetci členovia predsedníctva prispeli svojim dielom svojou hrivnou tak, aby sme dosiahli všetky ciele, ktoré sme mm, vyhlásili v júli. Mm, to by nebolo možné dosiahnuť bez pomoci ostatných inštitúcií EÚ. Dovolte mi teda vyjadriť vďačnosť Európskemu parlamentu, poslankyňam a poslancom Európskeho parlamentu a najmä členom výboru tohto členom tohto výboru za pozitívnu spoluprácu počas nášho predsedníctva. Zabezpečili sme spolu hladký beh legislatívnych postupov. Takisto z časti sme sa podielali na mediácii a konzultáciách, ktoré súviseli s tematikami preberanými. Ja by som rád teraz v krátkosti odprezentoval tieto výsledky. Počas predsedníctva bolo hlavné zameranie na tri hlavné ciele. Vytvorenie rastúcej a otvorenej Európy. A v oblasti spravodlivosti sme vytvorili kľúčové parametre um, je kľúčové opatrenia, ktoré by mohli prinavrátiť dôveru v EÚ, navodiť rast, posilniť spoločný trh a zabezpečiť finančnú stabilitu v Európskej hospodárskej menovej únii a zabezpečovať záujmy Európskej únie. Takisto sme schválili tri skupiny záverov v oblasti základných práv. Veľa pozorností sa venovalo aj silnejúcim vzťahom Európskej únie, napríklad s východoeurópskymi krajinami a ďalšími partnermi. Jeden z horizontálnych cieľov bolo vytvorenie kredibilnej Európy so stabilnými financiami a efektívnym manažovaním hospodárstva EÚ. Posilňovali sme dôveru občanov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Napredovanie bolo naozaj odobrené faktom, že Chorvátsko vstúpilo do únie, že nejaký štát takto verí únie, že do nej napokon veľmi rád vstúpi. Takisto sa nám podarilo stabilizovať isté finančné záležitosti, najmä ktoré sa týkajú e, boja proti trestnej činnosti. To boli úplne nové iniciatívy, nové návrhy. A Chorvátsko, ktoré vstúpilo do Európy, sa takisto zaviazalo chrániť Európu svojim, tiež svojim príspevkom pred napríklad falšovaním meny euro, podobne ako iné krajiny, e, a prijali sa mnohé opatrenia proti falzifikátom eur. Z národného hľadiska každého jednotného štátu môžeme povedať, že litovské predsedníctvo dosiahlo slúbené ciele a v októbri na rade sme podali podrobný prehľad. Dúfame, že ďalšie návrhy, ktoré sa týkajú e, predtým spomenutých otázok, sa podarí dovršiť ešte do konca nášho mandátu. Venujeme zvláštnu pozornosť aj smernici o konfiškovaní a sociálnom využití výnosov strednej činnosti. Sme veľmi radi, že počas nášho predsedníctva sa nám podarilo dosiahnuť dohodu s parlamentom k tomuto návrhu. Verím, že schválenie tohto návrhu je veľkým krokom vpred a zabezpečuje sa tým to, že trestná činnosť nebude jednoducho zdrojom zisku. Existujú aj rozdiely medzi stanoviskami rozličných inštitúcií. Sme spokojní, že sa nám podarilo dosiahnuť kompromis k textu o právnom, právnej norme, spravodajca, spravodajkyňa výboru Libe Monika Makovej prispela k tým, tomuto návrhu legislatívneho aktu a chcem vysloviť spokojnosť, že po takmer dvoch rokoch rokovaní s Európskym parlamentom sme dospeli k dohode o Európskom vyšetrovacom príkaze v trestnoprávnych záležitostiach a verím, že tento právny nástroj, ktorý sme dosiahli spoločným úsilím, pomôže vyšetrovaniu a ochrane, e, pomože ochrane ľudských práv. spolu sme vytvorili systém, ktorý vychádza zo vzájomného uznávania a z posilnenej spolupráce, ktorá je dôležitá pre vyšetrovanie trestne, cezhraničnej trestnej činnosti. Radi by sme poďakovali spravodajcom výboru LIBE za konštruktívnu spoluprácu a to, že sme dospeli k dohode v textoch o právnych normách, ktoré dúfame, že sa príjmu v najbližšej budúcnosti. Počas litovského predsedníctva sme takisto začali tri laterálne stretnutia, ktoré sa týkali návrhu smernice Európskeho parlamentu a rady o trestných sankciách E, ktoré sa týkajú manipulácie s trhom a zneužívaní e, vnútorných insiderských informácií. Po intenzívnych rokovaniach s Európskym parlamentom a po spolupráci s radou sa pokračuje na návrhu legislatívneho aktu. Chcem vysloviť spokojnosť, že naozaj sme dosiahli veľký pokrok pri rokovaniach počas nášho predsedníctva a spolupráca s výbormi ECO a LIBE bola naozaj konštruktívna a hľadali sme spoločného menovateľa. Počas litovského predsedníctva sme dospeli k spoločnej dohode o hlavných prvkoch návrhu legislatívnych aktov, viacerých aktov. A venovali sme pozornosť návrhu komisie na vytvorenie Európskej agentúry Európskej únie pre eh, trestno, trestnoprávne otázky, pre trestnoprávnu spravodlivosť alebo justíciu. A takisto sme sa venovali téme Európskeho prokurátora, kancelárie Európskeho prokurátora. Počas zasadnutia ministrov spravodlivosti sme sa dozvedeli, že väčšina ministerstie spravodlivosti v EÚ podporuje vytvorenie kancelárie Európskeho prokurátora, ale treba ešte si prediskutovať ďalšie podrobnosti v tejto tematike. Verím, že počas krátkeho obdobia, kedy sme eh, mohli pracovať a odprezentovať naše návrhy, sme odviedli veľa práce o štruktúre, v odbornosti, o budúcnosti e, úradu prokurátora. Ešte stále nevieme povedať, ako presne bude vyzerať budúci právny systém EÚ, ale celkový, celková architektúra kancelárie Európskeho prokurátora sa už črta. 16. a 17. sme zorganizovali s inými partnermi úspešnú konferenciu, na ktorej sme skúmali tento návrh. Verím, že v budúcnosti bude nevyhnutné zapracovať aj názory národných parlamentov. Väčšina ministrov spravodlivosti sa v decembri vyjadrila týmto spôsobom. Komisia takisto podporuje stanovisko, ktoré je vyjadrené v komunike z 27. novembra, čo je pozitívny znak. Čo sa týka faktu, že Kancelária Európskeho prokurátora sa vytvára Mm, vychádzajúc z pravidel pre Eurojust, vytvára sa aj istý e, náčrt novej agentúry pre trestnú, boj proti trestnej činnosti a cezhraničných e, záležitostiach. To by mala byť akási operačná ruka alebo rameno Eurojustu. K tomuto nariadeniu sme začali už revidovať niektoré z prvých kapitol. Táto práca sa začala odvíjať a vyžadujú sa ďalšie rokovanie k tomuto návrhu. Berúc do úvahy fakt, že štokholmský program venuje zvláštnu pozornosť záujmom Európskej únie a potrebám Európskej únie a fakt, že rok 2013 bol Európskym rokom občanov, nás viedol v predsedníctve k tomu, aby sme naozaj kladli veľký dôraz počas predsedníctva na zníženie diskriminácie a celkovo oblasť ľudských práv. Rád by som vyslovil spokojnosť so záverečnou dohodou, ktorú sme dosiahli k novému finančnému programu a ďalších súvisiacich eh, právnych normách, napríklad program Justice, program Equality and Citizenships, sme veľmi radi, že 5. novembra legislatívne inštitúcie, zákonodárne inštitúcie, Rada a parlament sa dos- dohodli k e, trom spomenutým návrhom. Úzkou súčinnosťou oboch týchto zákonodárnych inštitúcií sa dosiahlo to, že tento návrh bude možno prijatý ešte do konca roka. Sme veľmi radi, že 10. decembra sa schválili predmetné návrhy počas plenárky Európskeho parlamentu a včera, 16. decembra, sme oficiálne prijali v rade tento dokument. Chcem poďakovať poslankyniam a poslancom King Berg, Berli, pánu Berlingerovi a ďalším za konštruktívnu spoluprácu v tejto veci. Končí Európsky rok občianstva občanov, preto závery k správe o občianstve e, budeme čoskoro e, zverejňovať. Už teraz vieme, že je nevyhnutné lepšie informovať európskych občanov o týchto veciach a ubezpečovať ich, že je možné ich základné práva uplatňovať v každodennom živote bez toho, že by museli čeliť prekážkam. Tieto závery sa zameriavajú na eliminovanie bariér e, voľného pohybu osôb v rámci Európskej únie, či už sú to študenti, robotníci alebo iní, na ochranu zraniteľných skupín EÚ a na dosiahnutie prístupu k informáciám a možností pre občanov, aby participovali v demokratických procesoch. Zároveň sa snažíme znížiť byrokraciu. Venujeme pozornosť európskemu občianstvu a roku európskeho občianstva. Zorganizovali sme niekoľko podujatí k tejto veci, napríklad vo Vilniuse bola konferencia 12. a 13. decembra sa bude konať ďalšie podujatie v Európskom parlamente a tieto podujatia sumarizujú ciele, ktoré sa dosiahli počas tohto roka a ktoré súvisia s právami občanov Európskej únie. Tieto poskytnú isté usmernenia do budúcnosti. Z iniciatívy Litvy, ktorá zastupovala mimovládny sektor východného partnerstva, pozorovatelia sa zúčastnili na týchto podujatiach, ktoré, na, ktoré, ktorí nám podali svedectvo o tom, ako vyzerajú veci v teréne. Vyhodnocovali perspektívy európskeho členstva e, prostredníctvom takejto optiky. Pracujeme ďalej na tom, aby sa EÚ pripojila k dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Počas litovského predsedníctva komisia predložila požiadavku Európskemu súdu, žiadajúc o stanovisko k navrhu dohody o tom, že Európska únia sa pripojí k dohovoru o ľudským, ľudských právach. Podporujúc, e, členské štáty podporujú túto iniciatívu. E, Vivi Redingova dostala list od väčšiny členských štátov EÚ, ktorá ktorý e, sa snaží podporiť túto prácu. Komisia odpovedala, že až keď súd, Európsky súd e, vydá svoj verdikt, až potom e, sa môže záväzne vyjadriť k týmto otázkam. Medzi tým pokračujú odborné stretnutia a odborná práca. V decembri rada vydala dve, dva, dve skupiny záverov rady, ktoré sa týkajú základných ľudských práv. Závery, ktoré sa týkajú prvej skupiny, súvisia s tým, čo vypracovala Európska agentúra pre základné práva. Tieto závery predsedníctvo využilo tak, že prispelo e, k ďalším nadvezujúcim právnym normám, napríklad nariadenie, ktoré e, zaklada agentúru pre základné práva. Práca tejto agentúry bola vyhodnotená pozitívne a ešte ďalší súbor um, záverov sa venovalo optimalizovaniu práce agentúr a informovanosti o svetovej činnosti medzi občanmi EÚ o týchto záležitostiach. Ďalej, Rada pripravila z iniciatívy litovského predsedníctva v decembri um, iniciatívy boja proti nenavistným prejavom, nenavistným rečiam v Európskej únii všetky, všetky činy, ktoré podnecujú nenávisť voči iným, všetky prejavy nenávisti e, sa snažíme touto našou iniciatívou eliminovať. Bola konferencia, na ktorej predsedníctvo spolu s Agentúrou pre základné práva v novembri 13. a 14. položila základy týmto záverom rady. V preambule k záverom sa objavuje aj odvolávka na historickú pamäť Európy a odsúdenie všetkých zločinov genocíd, všetkých zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov, vrátane zločinov, ktoré spáchali totalitné režimy. Ďalším cieľom litovského predsedníctva bolo vytvorenie e, Európy rastu. Dovolte mi zdôrazniť, že sme venovali zvláštnu pozornosť legislatívnym opatreniam, ktoré prispeli k stimulovaniu hospodárskeho rastu. Reformný balíček k ochrane údajov je ďalším dôležitým a komplikovaným spletitým cieľom, ktorý sa snažíme dosiahnuť, treba zabezpečiť rovnováhu medzi ľudskými právami a podporou hospodárskeho rastu pri reakcii na globalizáciu a ďalšie súvisiace otázky. Reformný balíček k ochrane dát bol ústrednou prioritou litovského predsedníctva a pokračujeme v práci našich írskych kolegov v tejto veci. Intenzívne sme pracovali na odbornej i politickej úrovni. Balíček, reformný balíček a ochrany údajov e, bol zaradený na program všetkých schôdzí Rady pre vnútro a spravodlivosť a taktiež sa tomu venovali aj priamo ministri v júli, vo Vilniuse v decembri Rada prerokúvala jeden z najvýznamnejších prvkov návrhu komisie na všeobecné nariadenie o ochrane údajov. A síce ide o koncept jednotného kontaktného miesta. V priebehu nášho predsedníctva sme zohľadnili vyjadrenie členských štátov a snažili sme sa zo všetkých síl nájsť kompromis. Chcel by som zdôrazniť, že sme naozaj vyvinuli všetko úsilie, najmä po oktobrovej schôdzi, Rady ministrov, aby sme našli konsenzus v tejto veci modelu jednotného kontaktného miesta, keďže je to jeden z najvýznamnejších bodov návrhu, ktoré ešte stále nie sú doriešené na úrovni rady. Aj keď eh, sme sa usilovali v tomto smere v priebehu celého predsedníctva ministri, neboli schopní prijať konečné rozhodnutie o tých zásadných prvkoch tohto mechanizmu E, taktiež sa riešili veľmi e, závažné právne otázky, najmä to, že vytvorenie takéhoto jednotného kontaktného miesta pre podniky by disproporčne zhoršilo pozíciu našich občanov a podkopalo by mieru ochrany ich základných práv. Ministri preto nechcú prijímať žiadne unálené rozhodnutia. Všetci sa zhodneme na tom, že reforma ochrany údajov je nevyhnutná, avšak Vzhľadom na význam tejto reformy je kľúčové zabezpečiť rozvoj vysokokvalitného naredenia, ktoré by bolo platné dlhodobo a ktoré by prinieslo pridanú hodnotu vnútornému trhu a posilnilo by aj konkurencieschopnosť eh, našich podnikov. Nemôžeme však obetovať eh, ochranu práv našich občanov. Mm, myslím si, že toto bude naďalej eh, prioritnou témou spoločne s gréckým predsedníctvom a že sa podarí tomuto predsedníctvu uzavrieť túto tému čo najskôr. Celkom iste k tomu prispieje aj Európsky parlament, ktorý už má mandát na rokovania s radou. Prioritou predsedníctva bolo aj vytvorenie otvorenej Európy. Je dôležité preukázať, že napriek aktuálnym výzvam Európa je naďalej otvorená, priebehu posledných šestich mesiacov sme posilňovali a rozvíjali spoluprácu s krajinami východného partnerstva. V októbri e, prebehlo prvé stretnutie ministrov pre vnútro spravodlivosť členských štátov a ich kontaktných partnerov z krajín východného partnerstva. Na tejto schôdzi zástupcovia všetkých súčasných e, štátov vypracovali spoločné vyhlásenie, kde sú konkrétne kroky zamerané na užšiu spoluprácu v oblasti vnútra a spravodlivosti medzi Európskou úniou a aj partnermi. Táto prvá schôdza bola veľmi dôležitá a prospešná aj pre členské štáty EÚ, aj pre krajiny partnerstva. A e, ktoré sa snažia o prehlbené partnerstvo z EÚ. Dúfame, že e, takéto stretnutia budú e, pravidelné a budú prinášať prehlbenie spolupráce v júli. E, som prezentoval priority litovského predsedníctva rady a vyhlásil som, že predsedníctvo možno bude pracovať aj na tých témach, ktoré nie sú obsiahnuté v programe predsedníctva, ale ktoré môžu vyvstať Hovorím tu teraz o zverejnení informácií o konaní agentúry NSA v oblasti zhromažďovania informácií. S tým súvisia mnohé veľmi závažné a zložité otázky, najmä v súvislosti s právami občanov EÚ. Vieme, že Európsky parlament je veľmi znepokojený porušeniami eh, práv súkromia európskych občanov a taktiež eh, ohlásil iniciatívu získavania eh, väčších informácií o tomto programu sledovania zo strany NSA. Rada vedie dialog eh, z USA a taktiež vznikla ad hoc pracovná skupina EU-USA vo veci ochrany údajov je dôležité zdôrazniť, že už vidíme pozitívne dôsledky v súvislosti s obavami Európskej únie, najmä pokiaľ ide o nerovnaký prístup k občanom USA a k občanom EÚ. Chcel by som zdôrazniť, že v reakcii na rôzne požiadavky USA predkladať návrhy, ktoré e, sa týkajú rokovaní v USA o ich reforme a politiky bezpečnosti a ochrany údajov, vyjadrenia členských štátov v kontexte revízie tohto programu sledovania bol schválené na zasadnutí rady v decembri. Prezentovali sme to potom našim partnerom v USA. Je potrebné naďalej pokračovať v tomto dialógu a primerane vyhodnocovať opatrenia, ktoré sa budú potom prijímať. Predsedníctvo taktiež vzalo na vedomie štokholmský program, ktorý definuje strategické usmernenia pre oblasť slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. A to sa ukončí v roku 2014, preto eh, na neformálnom zasadnutí rady v júli vo Vilniuse sme eh, začali politické rokovania o vyhliadkách eh, pre oblasť spravodlivosti vnútra Členské štáty taktiež majú prezentovať svoje návrhy o usmerneniach a hlavných princípoch v oblasti vnútra a spravodlivosti, a to písomne. V priebehu litovského predsedníctva tieto e, rokovania prebiehali na expertnej úrovni, ministri si vymieniali názory, taktiež na zasadnutí rady v decembri. V priebehu predsedníctva sme vypracovali súhrn predbežných návrhov členských štátov a predložíme E, celý tento súhrn aj našim gréckým partnerom, ktorí budú pokračovať v triu predsedníctiev a budú pokračovať v týchto rokovaniach. Dúfame, že rokovania aj na Rade, aj v Európskom parlamente v tomto smere veľmi úspešne pomôžu určiť e, ďalšie smerovanie do budúcna v rozvoji z priestoru slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. A teraz, pokiaľ ide o iniciatívy, v oblasti hospodárskeho rastu EÚ rada schválila spoločné stanoviská o Európskom príkaze na zachovanie účtu. V priebehu predsedníctva sme sa snažili eh, intenzívne rokovať na expertnej úrovni o návrhu nariadenia o postupoch eh, insolvencií a taktiež rada bola úspešná v definícii usmernení ďalších rokovaní. V decembri rada schválila spoločné stanoviska o úprave nariadenia Brusel 1 a predsednícka krajina taktiež naďalej intenzívne rokovala o spoločnom nástroji európskeho predaného práva. Vážení poslanci, toto sú tie najvýznamnejšie výsledky v oblasti spravodlivosti nášho litovského predsedníctva Rady EÚ. Avšak okrem tých štyroch spomenutých priorít eh, sme pracovali aj na rôznych iných eh, témach a snažili sme sa naozaj o čo najúspešnejšie výsledky predsedníctva. Ostatných 6 mesiacov bolo ďalšou fázou v našich spoločných dejinách, v konsolidovaní našich vzťahov, spolupráce členských štátov a inštitúcií v mene celého týmu predsedníctva sa chcem poďakovať všetkým vám za vašu ochotu spolupracovať a za vašu pomoc za posledných 6 mesiacov. Dúfam, že koncom nášho predsedníctva neskončí naša spolupráca, ale že budeme pokračovať naďalej v tejto veľmi významnej činnosti a že v tom budú pokračovať aj naši kolegovia z greckého predsedníctva v rámci tohto tria predsedníctiev. uh... To naozaj bola veľmi súhrná správa o činnosti predsedníctva. Ale nie je to ešte celkom uzavreté, pretože ešte dáme slovo aj pánovi Barakaskasovi, aby on predniesol svoje prvky tejto oblasti. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Veľmi ma teší, že tu dnes môžem byť. Ďakujem vám všetkým za to, že ste prišli na túto schôdzu. Ďakujem vám, pán predsedajúci, za to, že mi dávate slovo. Vážení poslanci, vážení členovia výboru LIBE, dámy a páni, Chcel by som nadviazať na prezentáciu svojho kolegu, ministra spravodlivosti Litvy. A chcel by som sa vyjadriť činnosti v oblasti vnútra. Ešte predtým sa však chcem poďakovať veľmi srdečne Európskemu parlamentu, najmä vášmu výboru. Vy ste boli našim hlavným kontaktným výborom tu v parlamente a chcem sa poďakovať spravodajcom za konštruktívnu spoluprácu a aj za plodnú spoluprácu. Bolo to naozaj úspešné. Najskôr by som sa vyjadril k horizontálnym otázkam. najmä v súvislosti s novým viacročným finančným rámcom od roku 2014 do roku 2020. Pracujeme na štyroch nariadeniach v oblasti vnútra. Naše rokovania a trialógy za posledných 6 mesiacov boli veľmi intenzívne. A v tejto činnosti pokračujeme naďalej. Som rád, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu v oboch oblastiach o finančných opatreniach vnútornej bezpečnosti a taktiež je tu blíže sa sa dohoda o tých dvoch zvyšných nariadeniach. Vážení poslanci, Chcel by som vysloviť nádej, že posledná dohoda o týchto témach bude uzavretá ešte tento týždeň. Tým zabezpečíme, že nedôjde k žiadnym oneskoreniam a prekážkam vo financovaní oblasti vnútra začiatkom budúceho roka. Na základe záverov rady sme spustili politické rozhodnutia o strategických usmerneniach pre ďalší rozvoj politiky Európskej únie v oblasti vnútra spravodlivosti. Bez toho, aby som opakoval, čo sme už dosiahli, chcel by som zdôrazniť, že väčšina členských štátov vníma naliehavú potrebu zosúľadiť budúce programy so cyklom financovania Okrem toho v stanovovaní politických priorít tejto oblasti je potrebné zúrazniť aj významnú úlohu Európskeho parlamentu. Jasne sa ukazujú strategické usmernenia v oblasti spravodlivosti a vnútra, ktoré má schváliť Rada v júni budúceho roka, budú musieť zohľadniť spoločné stanovisko Rady, parlamentu aj komisie. Jedna z hlavných priorít litovského predsedníctva vo vytváraní otvorenej, dôveryhodnej a rastúcej Európy bolo efektívne riadenie a ochrana vonkajších hraníc Európskej únie. Vzhľadom na to sme venovali veľkú pozornosť rokovaniam o legislatívnom balíčku inteligentných hraníc. E, toto riadenie vonkajších hraníc musí zabezpečiť jednoduché, efektívne prekračovanie hranice, tak tiež stanovíte jasné pravidlá pre príslušníkov tretich krajín. Zároveň je potrebné e, si uvedomiť, že tento musí byť veľmi efektívny nástroj v boji proti rôznym druhom trestnej činnosti, ako napríklad terorizmus, nezákonné presťahovalectvo a cezhraničnej trestnej činnosti. A taktiež to musí prispieť k celkovej vnútornej bezpečnosti v EÚ. Pracovná skupina pre hranice uzavrela prvé čítanie návrhu pre e, systémy príchodov a odchodov a preto budúce predsedníctvo bude môcť pokračovať tieto činnosti na základe aktualizovaných textov. Rada taktiež prešla a postúpila ďalej v preskúmovaní ďalšieho dokumentu a síce program o registrovaných cestujúcich odovzdáme tie zvyšné témy naš, nášmu e, partnerskému štátu v Triu, Grécku. A taktiež, čo sa týka e, oblasti hraníc, e, je nariadenie, ktoré stanovuje pravidlá pre dohľad nad externými námornými hranicami v oblasti zahraničnej spolupráce, ktorú koordinuje Frontex. Toto nariadenie sa musí stať efektívnym nástrojom, najmä pokiaľ ide o zlepšovanie situácie v oblasti Stredomoria. Teší ma, že predsedníctvo bolo schopné nájsť dohodu o spoločnom prístupe na schôdzi minulého týždňa ako repre 2. Vyvstal z toho mandát pre rokovania a veľmi ma teší, že prvý neformálny trialóg prebehol už dnes. Dúfam, že kompromis o tomto návrhu sa nám podarí eh, nájsť čo najrychlejšie. V tomto kontexte chcem spomenúť ešte, že na to, aby sme predišli tragédiám ako tie, ktoré sme nedávno zaznamenali na ostrove Lampedusa, mm, vytvorili sme spolu s Európskou komisiou pracovnú skupinu, ktorá má na starosti práve oblast Stredomoria. Podľa inštrukcií Rady 24. a 25. oktobra táto pracovná skupina vykonala podrobnú analýzu príčin tejto tragédie a predložila konkrétny návrh akčného plánu na to, aby sa situácia e, zlepšila. Dúfame, že rada tento týždeň, Európska rada, schváli tento akčný plán. Ďalšou prioritou nášho predsedníctva bolo legislatívne úsilie v súvislosti s nezákonným presťahovalstvom. Teší nás, že sme dosiahli dohodu o smernici sezónnych pracovníkov. Jej implementácia nielen zabráni zneužívaniu týchto pracovníkov v EÚ, ale taktiež poskytne e, stimuly a zábezpeky na to, aby dočasný pohyb, pobyt sa nestal trvalým pobytom. Zaznamenali sme výrazný pokrok v rokovaniach e, o e, smernici presúvania pracovníkov medzi firmami. Myslíme si, že to vytvorí dobré základy pre grécké predsedníctvo, aby pokračovali v tejto činnosti a našli dohodu. Vysoko kvalifikovaní pracovníci môžu výrazne prispieť k hospodárskemu a sociálnemu rastu Európskej únie. Návrh smernice o študentoch a výskumníkoch je veľmi zložitý, obsahuje mnoho rôznych oblastí verejného života. Preto je potrebné pokračovať v rokovaniach o e, niektorých z týchto ustanovení e, smernice. Na rade v priebehu celého predsedníctva sme naďalej pracovali na tom, aby sme hľadali odpovede na migračné tlaky, ktoré pocitujú členské štáty. Rada sa bude naďalej venovať otázkam prisťahovalcov zo Sýrie a taktiež otázkam Lampedusy. Taktiež vedieme dialógy o prisťahovalectve s tretimi krajinami. Taktiež sú tu rokovania o balíčku mobility s Tuniskom. Toto sme už zavreli. A taktiež je tu spoločné vyhlásenie o partnerstve mobility s Azerbajdžanom. Aj toto sme podpísali v priebehu Rady eh, pre vnútro a spravodlivosť pred niekoľkými dňami. Čo sa týka Schengenu, to by som chcel spomenúť dve veci. Uh, Decembrová rada pre a spravodlivosť z iniciatívy litovského predsedníctva schválila svoje závery v súvislosti s upozorneniami v súlade s článkom 26 nariadenia 1987 z roku 2006 o informačnom systéme Schengen druhej generácie, teda systéme tzv. SIS-2. Implementácia týchto záverov zlepší kvality údajov, ktoré sa naťahujú do systému a taktiež zabezpečí efektívnejšie zavádzanie politických sankcií, čo sa týka obmedzenia pohybu príslušníkov tretich krajín v e, šengenskej zóne. Taktiež sa rada vráť vrátila k ďalším otázkam, čo sa týka plného uplatňovania e, šengenského aký v súvislosti s Bulharskom a Rumunskom. Berúc do úvahy e, väčšinové stanovisko na rade, Litva navrhla možnosť rozšíriť e, oblasť Schengenu na základe postupného ostraňovania hraničných kontrol. Žiaľ, S tým, ako sa blíži decembrová rada, jasnejšie sa ukazuje, že jednomyselné stanovisko pre takéto rozhodnutie e, nebude možné dosiahnuť e, v takomto štádiu. Po rokovaniach o týchto témach bolo vypracované e, spoločné vyhlásenie Rumunska a Bulharska, bolo to zahrnuté v zápisnici a rada sa zaviazala vrátiť sa k tejto téme v budúcnosti a taktiež chce rokovať o možnostiach riešenia tohto prístupu dvoch krokov. Európa. Interná bezpečnosť a boj proti terorizmu sú dve veľmi významné záležitosti. Po intenzívnych rozhovoroch o nariadení o Europole sme v prvom čítaní prišli s kompromisným textom k niektorým dôležitým kapitolám tohto nariadenia. Tento text bude slúžiť ako základ pre ďalšie diskusie. Väčšina členských štátov EÚ v Rade vyjadrila svoje názory už v júni, že návrh komisie, aby sa skombinoval Europol a CEPOL, nie je dostatočne odôvodnený a bude ho treba revidovať. Rada sa ešte zatiaľ neviedrila k tejto téme, rozhodla sa nediskutovať o týchto záležitostiach týkajúcich sa spojenia dvoch inštitúcií a školiacich záležitostí. Dovolte mi vyjadriť sa k organizácii CEPOL. Samostatne, ako viete, Británia sa rozhodla neobnoviť od roku 2014 kontrakt, ktorý sa týka sídla štábu Cepolu v Bramshille. Litovské predsedníctvo preto muselo zareagovať promptne na túto situáciu a vyhľa- nájsť možné riešenia, aby bola zabezpečená kontinuita práce Cepolu. Rada pre všeobecné záležitosti eh, v oktobri sa dohodla, všetky členské štáty sa dohodli, že po presťahovaní sa Cepolu z Bramshillu jeho štáb bude v Budapešti. V Maďarsku povedali mi minister domácich záležitostí Maďarska včera vám odprezentoval eh, komplexnú informáciu k tejto veci a ja som takisto sa oboznámil s tým, že CEPOL je možné presunúť do Budapešti. Na základe tejto dohody 25 členských štátov EÚ legislatívnu, predložilo legislatívnu iniciatívu 13. novembra s návrhom novelizovať článok 4 rozhodnutia Rady o CEPOLE. Ako viete, tento návrh bude treba prijať spoločne vedno rozhodnutiami Rady a parlamentu. Úprimne e, verím, že kontinuita CEPOLu je našim spoločným záujmom. Vážené poslankyne, vážení poslanci, verím v konštruktívnu spoluprácu Rady a parlamentu a verím v to, že v apríli budúceho roku sa najneskôr v apríli dosiahne dohoda k tejto veci. Ďalší legislatívny návrh, ktorý je dôležitý pre väčšinu členských štátov EÚ, je tzv. smernica k PNR, k zoznamoch cestujúcim. Je to súčasť boja proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti, vrátanie efektívnych preventívnych opatrení. Členské štáty začali svoje vlastné systémy zoznamov cestujúcich v leteckej preprave, je jasné, že potrebujeme konzistentný celoeurópsky systém, celoeurópsku právnu normu, ktorá zabezpečí efektívnu policajnú spoluprácu a zároveň mm, nastolí adekvátne opatrenia v oblasti ochrany dát. Všetky tieto okolnosti sa náležite vezmu do úvahy, kým sa začnú rokovania k tejto dôležitej iniciatíve. Ešte niekoľko slov k bezpečnosti sietí, počítačových sietí. Litva počas predsedníctva prikladala veľkú dôležitosť bezpečnosti počítačových sietí a bojovaniu, boju proti zločinom voči bezpečnosti počítačovej siete. Prijalo sa mnohé opatrenia a mechanizmy. Zaoberali sme sa počas predsedníctva na rôznych podujatiach touto témou a e, nie len na podujatiach, ale aj v bilaterálnych rozhovoroch so strategickými partnermi. Boj proti terorizmu súvisí aj s touto témou. Na začiatku decembra rada hovorila o probléme tzv. E, foreign fighters v kontekste Sýrie. Rada sa rozhodla, že aktivity v tejto oblasti by sa mali zamerať na prevenciu, informačnú výmenu, stanovenie pravidiel v trestnej činnosti a spoluprácu s tretimi krajinami. Chcel by som zdôrazniť, že rada sa jasne vyjadrila, že aby, sme boli mož- aby bolo možné monitorovať spôsoby, akým cudzinci, ktorí chcú bojovať v Sýrii, prichádzajú na územie Sýrie, bude treba vytvoriť efektívny systém zoznamu cestujúcich v leteckej preprave a prepojiť tento efektívny nový systém s existujúcimi zoznamami cestujúcich v leteckej preprave. Je to súčasť tzv. tzv. informačného systému Schengenu druhej generácie. Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť a za konštruktívnu spoluprácu počas celého obdobia litovského predsedníctva. Ja som cítil vašu podporu, bolo pre nás potešením vidieť vás e, niektorých aj vo Vilniuse. Moji kolegovia, napríklad minister spravodlivosti, ktorý je tu dnes prítomný, si takisto spolu so mnou veľmi rád vypočuje vaše otázky a poznámky k našej práci. Ďakujem. Som veľmi rád, hovorí pán predseda, že ste nám predostreli tento stručný prehľad vašej práce. Ja už tu mám niekoľko mien na zozname, ktorí sa prihlásili do rozpravy. Kolegovia, máme iba pol hodinu. Prosím vás, mohli by ste tieto poznámky alebo otázky zostručniť, aby mali ministri aj možnosť odpovedať najprv otázky, všetky, a na konci budú e, všetky odpovede, ak môžem takéto niečo navrhnúť. Ďakujem. Na zozname prvá je pani Flotre. Merci, monsieur président. Alors j'ai trois questions. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám tri otázky. Prvá otázka sa týka programov CIA a zadržovania väzňov eh, CIA v Európe. Eh, už dávno eh, sme chceli využiť túto príležitosť, aby Európska únia využila svoju príležitosť v tomto kľúčovom programe. Vy ako krajina, ako predsednícka krajina ste, ale túto príležitosť nevyužili. Poľsko bolo predvolané pred Európsky súd pre ľudské práva a po dvoch ďalších eh, inštanciách, ktoré eh, mm, teda konanie prebiehalo eh, voči krajine vašej a polský premiér konštatoval, čo sa udeje, ak by CIA týrala niekoho v hoteli v Varšave a čo by ste v takomto prípade urobili? Obvinili by ste riaditeľa toho hotelu? To je teda uznanie, že teda skutočnosti určite sa v tomto smere udiali, ale je toto aj váš e, prístup? Litovský parlament schválil aj návrh, ktorý e, obsahuje e, sankcie za poškodzovanie morálnych hodnôt a sú zavedené postihy pri verejných zhromaždeniach, ktoré sú v rozpore s verejnou morálkou. To eh, samozrejme eh, môže byť aj eh, zamerané na skupinu osôb LGBT. Je toto zameranie tohto právneho nás, respektíve aký právny zámer tu máme vidieť? Potom ide o otázku ochrany údajov. Snažili sme sa postupovať v rade čo najrýchlejšie za účelom ochrany základných eh, práv európskych občanov. A ďakujem za odpovede. Pani Rumera López, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, ja by som sa rada obratila na ministra spravodlivosti Litovskej republiky. Ďakujeme vám za informácie. E, gratulujeme k výsledkom, ktoré ste dosiahli počas vášho predsedníctva. Musím konštatovať, že je nám veľmi ľúto, že sa neschválil balíček upravujúci ochranu osobných údajov. Parlament každopádne urobil všetko preto, aby počas tohto obdobia bolo možné urobiť eh, a prijať schváliť tento balíček eh, upravujúci ochranu osobných údajov, ale žiaľ eh, pozícia rady tu bola veľmi striktná. A ja by som rada vedela, prečo ste nepostupovali trochu rýchlejšie v rámci tohto balíčka na ochranu osobných údajov, pretože je to veľmi dôležité. Hovorili ste, pán minister, o zoznamoch pasažierov. Často sa o tom hovorí, ale vy ste neschválili to, čo spadá do vaš našej pôsobnosti, a síce ochrana osobných údajov. A kým tento balíček upravujúci ochranu osobných údajov neschválime, budeme e, tam e, mať problém. Takže by som sa chcela opýtať, prečo tento balíček nebol e, schválený, prečo je blokovaný tento balíček. A otázka na pána ministra vnútra, opatrenia ktoré sa týkajú programov pre stredozemné more. Mohli by ste nám povedať, v čom bude spočívať? akčný plán EÚ e v rámci skupiny pre stredozemné more, tak aby sa vyriešili krízy podobné tým z Lampedus. Ja tiež by som sa rada opýtala, v čom spočíva program Mobility s Tuniskom. Pani Sipel. Ďakujem pekne, pán predseda. E, v vo vašich eh, prejavoch a, a najmä v úvodných slovách pána ministra Bernatonisa som eh, počula toho veľa o ekonomike, eh, o trestnom stíhaní, málo o základných právach a o ochrane demokracie. Musím úprimne povedať, že e, sa skutočne zamýšľam nad tým, čo v Európskej únii a v našich členských štátoch sa momentálne deje. Dovolte mi e, spomenúť štyri e, body. Spomínali ste právom tému zločinov z nenávisti. Kladiem si však otázku, a, a kladiem otázku aj vám, nielen ako e, členovi predsedníctva, e, či e, pravicové extrémne populistické strany sa necítia uznávané, keď vedia, že máme nemeckého ministra vnútra, ktorý, pokiaľ ide o pristahovalectvo Rómov, vykresluje tu rôzne hru, zo strašné scenáre, chce všetkých poslať e, naspäť e, scenáre, kde e, musíme zvážiť, že v niektorých komunách v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku dochádza k segregácii mm, rómskej populácie a nie je im umožnený prístup k vzdelávaniu, k obytovaniu. Korupcia je e, ťažiskom politického diania vo všetkých krajinách a práva menšín e, Mm, sa obmedzujú, ako vidíme aj e, v Chorvátsku a v iných krajinách. A moja otázka znie, čo sa e, udeje v rade, keď sa objavia takéto správy. Čo rada robí? E, ďalší bod sa týka trestného stíhania. Veľa vecí sa urobilo v rámci zjednodušenia postupov v rámci trestného e, stíhania, však relatívne málo sa toho urobilo, pokiaľ ide o zjednodušenie právneho justičného e, rámca, a síce e, pokiaľ ide o zlepšenie práv pre obvinených. A vždy sa čudujeme, keď, hovoríte, keď hovoríme o inteligentných hraniciach, že všetci sú ochotní veľa do nich investovať ale keď sa diskutuje o procesných právach, diskusia napríklad o právnej pomoci a tak ďalej, vždy sa argumentuje stavom rozpočtu a krízou a upozorňuje sa na to, že z tohto dôvodu sa v tomto smere nedá urobiť viac. Po tretie, pozorhodné bolo vyjadrenie k ochrane údajov a síce, že sa nechcú prijať unáhlené rozhodnutia tu som trochu zarazená, pretože vychádzam, že e, rada už pred návrhom komisie e, musela byť involvovaná do prác. Každopádne rada minimálne diskutuje tak dlho, ako diskutuje o tejto problematike Európsky parlament. A to, čo tu vidíme, je, že vlastne nie je žiadna nová diskusia, ale stále sa odznova e, debatuje, diskutuje diskutuje. A ja si myslím, že Európska únia by konečne mala ísť príkladom. um, um priateľov na druhej strane Atlantického oceánu v USA a tí uh, sa uh, smejú. Tam sa toho oveľa viac urobilo, pokiaľ ide o účinnú ochranu údajov a nemali by sme v tejto oblasti čakať, ale mali by sme ísť dobrým príkladom a to, čo sa už v tejto oblasti urobilo, by sme mali konečne aj zrealizovať posledný bod. To sa týka aj otázky NSA. E, spomínali ste tam určité obavy Európy, avšak, e, vážení páni ministri, avšak táto otázka sa neobmedzuje len na činnosť tajných služieb USA. My sa musíme zamyslieť aj nad tým, čo sa deje u nás v Európe, ako Európska únia a jej tajné služby zaobchádzajú s právami ľudí. A ak toto nebudeme tematizovať, e, budú, a to je moja otázka, nejaké nové, lepšie pravidlá pokiaľ ide o činnosť tajných služieb, otázka základných práv, otázka ochrany údajov, otázka práv a možností tajných služieb podľa môjho názoru veľmi úzko súvisia s tým, akú hodnotu má právny štát a demokracia v Európe. A musím vám e, povedať na záver, že si robím starosti, e, pokiaľ ide o cestu, ktorou sa uberáme a dúfam, že na konci predsedníctva ešte vyšlete v tomto tomto smere nejaké pozitívne signály. Pán predseda, milé kolegyne, milí kolegovia, som e, členom e, PP. Sme politickou skupinou, ktorá sa veľmi zasadzuje za e, vnútornú bezpečnosť, sme za silnú dobrú ochranu hraníc a my patríme k tým, ktorí sa vždy pokúšali o dobrý kompromis s radou, avšak e, v ostatných dňoch a týždňoch som sa veľmi hneval e, síce z jednej informácie. Týka sa to ochrany údajov a teraz to dám do súvislosti e, s našimi americkými priateľmi. Všetci sme sledovali aféru Snowden v ostatných mesiacoch špionážné akcie, e, ktoré Američania e, robili voči Európe. Tlak e, voči Amerike rástol. Tento tlak bol veľký s pani komisárkou Redingovou. Boli vedené rozhovory vo Washingtone. Ide nám o zlepšenie ochrany údajov. Dlhé roky sme tam mali 100 prírok rokovaniach. Avšak teraz tu eh, bol vzhľadom na to zlé svedomie, ktoré Američania eh, majú, vhodný okamih, kedy sme mohli si niečo eh, vynútiť od USA. A podľa mojich informácií to Vivian Redingová dobre zvládla, ale um, údajne Predsedníctvo um, avizovalo, že až taký záujem veľký na tejto problematike nemáme. Takže toto by som rád povedal, že som v mnohých bodoch spokojný s činnosťou predsedníctva a ďakujem za prácu, ale eh, čo ma hnevá ako poslanca je skutočnosť, eh, že navonok nevystupujeme jednotne. A dúfam, že sa to v budúcnosti predsedníctvam nestane. Takéto niečo musíme E, zastávať silnú spoločnú európsku e, pozíciu a dúfam, že to aj rada v budúcnosti vo väčšej miere zohľadní. Pán Bronx. Hm. Ďakujem, pán Beren. Spomenulo sa tu konkrétny návrh o boji proti zločinom z nenavisti a nenavisným prejavom je tu zoznam kategórií obetí takýchto zločinov, ľudí, ktorí sú definovaní etnicitou, svojim pohlavím, svojim postihnutím alebo sexuálnou orientáciou a podobne. Rada alebo niekto iný zvážili možnosti vytvorenia jedného, jednej koncepcie boja proti nenavistným prejavom vo všetkých kategóriách, vrátane napríklad tých ľudí, ktorí sú definovaní politickými názormi alebo politickou príslušnosťou alebo ideológiou, alebo by to viedlo k tomu, že by ľudia boli e, prenasledovaní, že by to takto nefungovalo ako jedna koncepcia. Ďakujem. Ja by som teraz poprosil návštevníkov e, o niečo, ale využijem najprv e, moju situáciu a spýtam sa ja otázku vzťah Európskej únie a PNR, teda zoznamov cestujúcich v leteckej preprave. Čo sa týka súčasného stanoviska a napredovania v tejto veci vo Francúzsku, kedy je tu 12 rozličných členských štátov, ktorí sa rozhodli odfinancovať svoje vlastne zoznamy a je tu zvýšená obava, že takéto zoznamy cestujúcich e, naozaj obsahujú aj týchto foreign fighters, teda ľudí, ktorí idú bojovať do zahraničia ako vojaci v konfliktoch. Myslí si predsedníctvo na konci svojho mandátu, že systém Európskej únie PNR je prioritou do budúcnosti? Má sa to dotiahnuť do konca? To je moja otázka. Ale nech sa páči. Začnite prosím odpovedať, lebo sa zdá, že všetci návštevníci nám už odišli. Pán Bennett, tam začnite vy. Nech sa páči. Ďakujem pekne za všetky otázky. Bolo ich tu dosť hodne, dosť hojne. A všetky boli veľmi relevantné. Budem sa snažiť odpovedať na všetky. Mm, prvá otázka sa týkala e, záchytných centier, zadržiavacích centier. My sa domnievame, že každý jeden členský štát by mal mať e, zodpovednosť e, za akékoľvek porušovania ľudských práv ku ktorým dochádza. A preto už len samotné obvinenia by sa mali buď poprieť e, alebo prijať, ale malo by sa tak urobiť na základe dôkazov a dokumentov. Domnívame sa, že zodpovednosť členských štátov by sa mala stiahovať v plnej miere a mala by vychádzať z právnych aktov v priebehu predsedníctva Litvo, Litva e, zaujala stanovisko ktoré bolo prezentované. Litovský štátny tajomník ministerstva vnútra sa vyjadril, že rada nemôže zakročiť v súvislosti uznesenia ale vyzýva členské štáty, aby sa držali ustanovení medzinárodných zmluv a aby chránili práva utečencov. Litva je jedinou členskou krajinou, ktorá vykonala rozsiahle vyšetrenia možných zadržiavacích centier a taktiež presunu osôb a dospelo sa k záveru, že v Litve, na území Litvy nikdy neboli žiadne utajované zadržiavacie centra. Dopočuli sme sa, že by sme mali prijať jednoducho a uznať existenciu takých centier. Nemôžeme to však urobiť, pretože takéto centra nikdy neexistovali. Ďalšia otázka sa týkala administratívnych e, sankcií údajných. Domnívam sa, že otázka e, sa nás týka aj ako členské krajiny, aj ako predsedníctva. Administratívne sankcie v súvislosti s osobami e, orientácie LGBT dôležité. Ja som prezentoval program našho predsedníctva a vyjadril som sa, že podujatie LGBT sa neuskutoční všetci tí, ktorí e, sa však zúčastnili, vedia, že k nemu došlo. A nedá sa hovoriť o žiadnych administratívnych sankciách. E, nie je to pravda. Nech sa páči, príďte do Litvy a ja ako minister spravodlivosti vám poskytnem všetky informácie a dôkazy o tom, že dodržiavame pravidlá. Ja ako minister však nemôžem súhlasiť s tým, že by dochádzalo k nejakým porušeniam týchto pravidel, nejakým sankciám. 20 dní sme sa na pracovnej skupine venovali téme, ktorej sa venovala aj Rada v oktobri a decembri a taktiež na neformálnom zasadnutí ministrov vo Vilniuse sa o tom hovorili. Avšak na zasadnutí rady v decembri vyvstali aj nové právne aspekty tejto súvislosti. Právna služba predniesla e, tieto otázky myslím, že ste o nej informovatí a myslím, že dokážete pochopiť, prečo členské štáty nemohli prijať rozhodnutie tejto veci väčšina z nás e, totiž e, uznáva, že neexistuje vhodná rovnováha medzi ochranou ľudských práv a obchodnými záujmami preto, tí poslanci, ktorí hovorili o ochrane osobných údajov, o ochrane ľudských práv, e, s nimi súhlasím. Práve preto sa nemohlo prieť rozhodnutie v decembri, lebo niektorí ministri si neboli istí, či by sa tým dostatočne chránili ľudské práva. Domnívam sa, že rokovania, ktoré prebehli o ochrane údajov, poskytli všetky možnosti na uzavretie všetkých otvorených tém, aspoň Grécky minister je toho istého názoru. Možno by sme mali zaviesť isté úpravy v návrhu. Myslím, že na tomto sa zhodne aj výbor LIBE, aj naši odborníci. Čo sa týka ochrany základných práv, rada venovala tejto téme veľkú pozornosť. Ak ste sa zúčastnili konferencie vo Vilniuse pod záštitou litovského predsedníctva spoločne s Agentúrou pre základné práva, Iste môžete skonštatovať, že to bolo veľmi dobré podujatie. Tam sa prejednali rôzne aspekty zločinov z nenávisti, ktoré sú e, namierené na Rómov, na rôzne sexuálne menšiny a iné témy. Táto konferencia bola vyhodnotená naozaj veľmi pozitívne. Potom v decembri rada schválila správu o zločinoch z nenávisti v Európskej únii. Boli prijaté závery v súvislosti s bojom proti týmto zločinom z nenávisti a taktiež sme k tomu zaujali spoločné stanovisko. Nemôžem teda súhlasiť s tým, že sa v tejto veci nič neurobilo. Možno sme o tom neinformovali až tak podrobne, ale ako som už povedal, sme ochotní poskytnúť vám akékoľvek ďalšie podrobnejšie informácie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pána sa ďakujem. Pán predsedajúci, ja sa pokúsim odpovedať na vašu otázku, pani Romero López. Pokiaľ ide o kroky Európskej únie v Stredomorí, Zaznamenali sme naozaj obrovskú tragédiu v tomto regióne a pýtate sa ma, aké výsledky priniesla pracovná skupina pre oblasti Stredomoria. A taktiež chcete, aby som sa vyjadril, či opatrenia, ktoré navrhuje Európska únia, budú dostatočné na to, aby sme zabranili ďalšej takéto podobnej tragédii. Možno viete, že pracovná skupina pre Stredomorie ktorá vznikla na výzvu Európskej rady, analyzovala celú situáciu a rozhodla, že sú nevyhnutné okamžité opatrenia na kontrolu a zlepšenie situácie v tomto regióne pracovná skupina už dvakrát zasadla. A výsledky týchto rokovaní boli zverejnené v komunike z pera komisie. Toto tlačové vyhlásenie e, bolo potom prezentované aj na rade a tam bolo označené za veľmi tematicky relevantné a aktuálne. Rada sa domnieva, že mechanizmy záchrany na mori sa musia posilniť a zefektívniť. Rada taktiež zdôraznila, že je potrebné tieto kroky koordinovať na úrovni EÚ. Nemali e, by sa e, vykonávať e, jednotlivo na úrovni členských štátov, najmä pokiaľ ide o tretie krajiny v Stredomorí. rozhodlo sa, že možnosti Frontexu a možnosti Európskej agentúry pre utečencov sa musia efektívnejšie využívať. Už som spomenul, e, že je to potreba posilniť spoluprácu s tretimi krajinami, najmä s krajinami pôvodu a tranzitu. Je potrebné preukázať solidaritu s krajinami, ktoré pociťujú najvýraznejšie migračné tlaky. Okrem toho je posilné, musím posilniť aj úlohu Europolu, najmä v súvislosti s nezákonným obchodom a s organizovaným zločinom. Pokúsil som sa v rýchlosti spomenúť E, konkrétne výsledky činnosti jednotlivých e, oddelení rady v tejto oblasti. Ďakujem za vašu otázku. Vypočuli sme si aj otázku od pána predsedajúceho. Isté, že pán predsedajúci, tento nástroj je nevyhnutný pre našu prácu, preto litovské predsedníctvo a chcel by som zdôrazniť, že nás mimoriadne potešilo, že Európsky parlament rozhodol o ďalšom pokračovaní práci na smernici, ktorá reguluje údaje o osobných údajoch cestujúcich. E, Zhromaždili sme všetky informácie od krajín, kde tieto systémy PNR už sú spustené. Zaslali sme tieto informácie oddeleniam rady a dúfame, že rada príjme všetky potreby rozhodnutia v tejto veci čo najskôr. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďakujeme obom pánom, nielen za ich súhrn, za ich veľmi vyčerpávajúce správy a činnosti, ale aj za to, že ochotne odpovedali na otázky. Chcem sa poďakovať eh, nielen za prácu, ktorú si odvedli v priebehu litovského predsedníctva v oblasti vnútra spravodlivosti, ale chcel by som vám aj zaželať eh, šťastné a veselé Vianoce a veľa úspechov do nového roka. A to nielen vám, ale aj všetkým občanom Litvy. Myslím, že v tejto chvíli by sme mohli prerušiť chvíľu, e, na chvíľu našu schôdzu. Neviem, či máme nejaké ďalšie body na programe. Ďalšia schôdza, hovorí pán predsedajúci. Prepáčte, bude pokračovať o 17 tu v tejto miestnosti. Budeme pokračovať s vypočutím a samotné zasadnutie výboru bude e, pokračovať zajtra o 9. hodine v miestnosti 2Q2. Have you. Uh, uh, Začali by sme, kolegovia, ospravedlňujem sa, že meškáme za začiatkom. Ďakujem vám všetkým za účasť. Viem, že prídu aj e, iní poslanci o niečo neskôr. Ďakujem vám však, že vy ste tu na čas a ešte raz sa ospravedlňujem za to, že ja som trošku meškal prezentácia pracovného dokumentu o e, vyhliadkách na národnú bezpečnosť e, v Európskej únii, e, čo plánujeme schváliť, čo sa malo konať zajtra o 11. hodine. To sa nám nepodarí. Bolo to naplánované v rámci toho zaterajšieho vypočutia. Musí sa to však odložiť. Ak nie sú námietky k programu, nášho vypočutia. Ak nie sú námietky, tak to schválime. E, máme k dispozícii e, jazyky okrem e, finčiny a malčiny. a chorváčtiny a estončiny. Ešte raz sa ospravedlňujem pretože začíname neskôr. Vypočujeme si v tejto prvej časti vyhlásenie pani Vanesy Kraciotin, ktorá je predsedníčkou parlamentného výboru na vyšetrovanie špionáže a taktiež pán Ricardo de Rendeze Ferraco, ktorý je spravodajcom tohto výboru, k nám prehovorí. Myslím, že ich, my môžeme dať i hneď slovo, ak sú pripravení. Ešte predtým, ako začneme, na úvod by som povedal pár slov, ak dovolíte. Vypočujeme si zástupcov Federálneho senátu Brazílie. Ako viete, po odhaleniach systematického sledovania e, telekomunikačných prostriedkov a e-mailov brazilskej prezidentky Rusev a taktiež niektorých do vlády a taktiež významných firiem. Brazilský senát sa rozhodol vykonať podrobné vyšetrenie takéto špionáže 25. E, septembra tento e, výbor oslovil Európsky parlament e, a oslovil ho v súvislosti s našim vypočutím o e, tomto dianí. Pán predseda Šulc a ja sme napísali predsedom Senátu aj konkrétne tohto výboru. V tejto súvislosti dnes vypočujeme konečne vo forme videokonferencie vystúpenie predsedničky e, tohto výboru, pani Graciotan, a taktiež spravodajcu tohto vyšetrovania, pána D. Deferakao. Veľmi ma teší, že vás môžem privítať, aj e, keď len vo forme videokonferencie. Myslím, že to vynikajúca príležitosť e, pre náš výbor diskutovať s vami. Najskôr, pani Graciotan, nech sa páči, máte slovo. Zdá sa, že pani Gracio tam tu nie je, takže pán de Rezende Ferako vystúpi. De relator da Comissão de Investigação no Senado brasileiro, nós vamos dar. Ďakujem pekne. Ja som spravodajcom parlamentného výboru pre vyšetrenie v týchto súvislosti zúčastníme sa tejto videokonferencie o niekoľko minút. Pani Gracioten, ktorá je predsedníčkou, e, taktiež príde medzi nás. Chcem sa na úvod poďakovať za príležitosť, e, ktorú ste nám dali vy, pán Moraes, e, tým, že dostávame priestor E, zúčastniť sa tohto e, zasadnutia výboru Európskeho parlamentu. Domnívame sa, že je veľmi dôležité diskutovať e, takouto formou a taktiež sa podielať na tomto spoločnom úsilí, ktoré sa týka nás, našej krajiny, nášho výboru, ale aj vášho výboru. Vyšetrujeme totiž situáciu a snažíme sa preskúmať, ako poskytnúť informácie našim štátom a verejnosti a zároveň zaistiť dostatočnú bezpečnosť ich komunikácie a taktiež ochranu ich súkromia. Nielen súkromie jednotlivcov v ich každodennom živote, ale aj súkromie našich podnikov a taktiež ako chrániť ich strategické informácie. stratégie, e, konkrétne brazilského štátu v tomto smere, myslím, že nás všetkých šokovalo, prekvapilo a veľmi zmiatlo. To odhalenie pána Snowdena v septembri sme začali pracovať na úrovni parlamentného vyšetrovacieho výboru, aby sme preskúmali všetky fakty ktoré sa objavili a v priebehu niekoľkých mesiacov eh, sme zorganizovali viacero vypočutí. Eh, vláda tu u nás má výsadu vyšetrovať takéto prípady. A vďaka tomu sa môžeme my ujať tejto iniciatívy a môžeme sa snažiť vypracovať národný prístup k tomuto fenoménu, ktorý je isté, že veľmi znepokojujúcim v súčasnosti. E, trestná činnosť e, na internete a čokoľvek, čo nejakým spôsobom zasahuje do komunikácie našich občanov. E, blížime sa teraz k završeniu činnosti tohto našho vyšetrovacieho výboru. Blížime sa k záveru ktorý je naplánovaný na koniec decembra 2013. A domnievali sme sa, že by bolo vhodné predlžiť e, tú pôvodnú lehotu, aby sme mohli naďalej vyšetrovať a aby sme mohli pokračovať v dialógu s Európskym parlamentom, tak aby sme prehlbili naše vzťahy a pracovali symetricky. Snažíme sa oboznámiť sa aj s cieľmi vášho vyšetrovania v Európskom parlamente došlo k porušeniam práv komunikácie zo strany USA, konkrétne ich eh, agentúry NSA. Zasahovalo sa do eh, príbehu národných eh, telekomunikačných procesov a to je veľmi znepokojujúce. Boli by sme radi, keby sme spoločne riešili tieto problémy tak, aby sme dokázali zosúľadiť e, naše kroky. Musíme naozaj stanoviť hranice takémuto prístupu. Každého veľmi šokovali odhalenia pána Snowdena. Naša prezidentka, pani Rusev, sa už vyjadrila v mene brazilského obyvateľstva na pôde OSN. Vyjadrila proces v mene všetkých občanov Brazílie v súvislosti s takýmto útokom na ich e, súkromie. Ešte stále e, skúmame všetky informácie, snažíme sa prísť na to, ako vylepšiť náš legislatívny rámec, aby sme sa dokázali s tým vysporiadať. A taktiež chceme e, dostatočné legislatívne právomoci pre brazilskú vládu. V tejto súvislosti musíme sa snažiť prehlbiť a zvýšiť mieru ochrany nielen pokiaľ ide o útok na ochranu súkromia jednotlivca, útok na súkromie jednotlivca, ale taktiež e, ohrozenie strategických informácií pre brazilský štát ako taký. Teda cieľom tejto videokonferencie je vyjadriť naše želanie spolupracovať s vami. Viem, že na týchto veciach pracujete v Európskom parlamente a boli by sme radi, keby sa držali e, naše správy rovnakého smerovania, ak sa nemýlim, začiatkom februára by sme sa mohli dokonca stretnúť osobne. Naša predsedníčka, pani Graciotín a, a ja by sme veľmi radi zorganizovali spoločné stretnutie s vami v Európskom parlamente. Vďaka tomu by sme vás mohli poinformovať o našej správe, o našich odhaleniach, o našich rozhodnutiach a tým by sme získali príležitosť oboznámiť sa aj s vašou činnosťou bližšie. Chceme koordinovať našu činnosť s vami v týchto veciach. Navrhujeme, aby sa to rozšírilo aj na ďalšie krajiny, ktoré majú rovnaké vnímanie tejto situácie ako Brazília. V Mercosure napríklad eh, v decembri a v januári Mercosur a Európska únia završia svoju prácu na dohode, o ktorej sa rokuje z EÚ. Bolo by teda veľmi dobre, ak by sme dokázali skombinovať eh, načasovanie eh, týchto schôdzí Mercosuru a keby sme mohli zobrazovať stretnutie buď v Brazílii alebo v Európskej únii, v Európe, tak aby sme mohli na tom s vami pracovať ešte intenzívnejšie a možno by sme vám mohli poskytnúť niečo z našich ehm, zistení a odhalení. Toľko teda moje vyhlásenie v rámci tejto videokonferencie. Ešte by som raz zdôraznil, že je dôležité, aby sme konali za súladenie my aj vy s vami spoločne. Musím vás ešte o niečom e, poinformovať. Edward Snowden zverejnil list vo všetkých významných novinách, e, najmä Folia de Sao Paulo zaslal otvorený list e, všetkým Brazílčanom a v tomto liste vyjadril svoju spokojnosť s tým, čo Brazília robí v tomto smere. implicitne sa vyjadril, že by chcel spolupracovať so senátormi v Brzovskom senáte, ktorí sa rozhodli vykonať toto vyšetrovanie. <clears throat> Znepokojuje ho však politický azyl, dočasne získal dočasný, teda momentálne získal dočasný azyl v Rusku, je to však naozaj iba dočasný azyl, teda naznačuje, že by chcel získať politický azyl v Brazílii a mohol by podrobnejšie prispievať e, k e, ďalším zisteniam a odhaleniam o týchto skutočnostiach. Odhalenia pána Snowdena sú naozaj veľmi e, významné, ba dokonca nadčasové. Hovorí o tom, že musíme E, zhromaždiť, e, zosúľadiť naše hodnoty a princípy, ktoré budú usmernením vývoja našej spoločnosti, najmä naši spojenci, teda krajiny, ktoré by mali byť našimi spojencami, by sa toho mali držať. A prezidentka republiky isté, že má právomoc udeliť e, politický azyl. Nie je to našou právomocou, ale výbor pre zahraničné veci podporuje myšlienku o poskytnutia azylu Edwardovi Snowdenovi. Je to teda príležitosť eh, pokúsiť sa oboznámiť eh, s touto témou o niečo hlbšie. Teraz by som teda dal slovo našej predsedničke, predsedničke parlamentného vyšetrovacieho výboru pani Vanese Graciatan, ktorá vedie túto našu činnosť a chcem vás ešte raz srdečne pozdraviť, pán Moraes, ale aj všetkých ostatných kolegov a odovzdávame vám pozdravy všetkých našich kolegov tu zo Senátu. Ešte raz sa zvorazniť, že si veľmi želáme spolupracovať s vami v tejto veci a pokúsime sa vyvodiť rovnaké závery v našich správach tak aby sme dostali reakciu aj z brazilského parlamentu, aj od brazilského parlamentu, aj od Európskeho parlamentu a aby sa aj vylepšil celkový právny rámec, tak aby naše krajiny a naše spoločnosti dokázali lepšie vysporiadať s takýmto útokom na ich súkromie. To je všetko z mojej strany. Teraz by som dal slovo eh, pani senatorke Vanese Graciotin, ktorá je predsedničkou nášho vyšetrovacieho výboru. Pracujeme a budeme teda naďalej na tomto pracovať až do februára. Budeme sa snažiť informovať vás podrobne o výsledkoch našej činnosti. a veľmi nás zaujíma aj e, to, čo robíte vy v tejto súvislosti, akým spôsobom sa vy rozhodujete vylepšovať právny rámec. Chceme to zosúľadiť aj s činnosťou Mercosuru, aj s Európskym parlamentom. Dobre popoludne, tu máme popoludne. Rada by som pozdravila každého, kto sa zúčastňuje tejto videokonferencie v Bruseli. Máme tu ľudí z Národného federálneho parlamentu Brazílie. Máme tu spravodajcu pána Rezendeho Feracu, ktorý vložil svoje úsilia čas do tohto vyšetrovania a je pre nás dôležitou postavou aj preto, že je predsedom výboru pre zahraničné záležitosti. Som veľmi rada, že si môžeme s vami touto formou vymeniť názory. Výbor nášho Senátu a výbor LIBE Európskeho parlamentu si takto môžu vymeniť informácie. Požiadali sme o informácie, požiadali sme o to, aby ste nám poslali sumár správy, ktorú vypracovávate keď sme si preštudovali podrobnosti vo vašich dokumentoch, e, vyjasnilo sa nám, že sú naše ciele spoločné, podobné nás a vás Európskej únie. Berúc do úvahy e, históriu toho, čo chcete preskúmať, čo chcete preštudovať, toto je veľmi podobné ako to, čo chceme my v Brazílii preskúmať a preštudovať. Pripomína mi to to isté. A je veľmi zaujímavé, ako sa snažíte ochrániť internet. Napríklad pri ochrane firiem ste pred nami. E, ste naozaj pokročili v tejto oblasti, takže je to pre nás veľmi užitočné a dôležité vypočuť si, akú prácu Európsky parlament odviedol v tejto tematike. Samozrejme sme znepokojení špionážou sliedením. Ľudia pozorujú to, čo iní robia, čo robia iné osoby, čo robia iné firmy, štáty dokonca, najvyšší predstavitelia štátov. Pani Rusav bola, naša prezidentka bola obeťou toho, že sa do jej mobilného telefónu dostali nepovolané osoby a zistili si informácie. Takže je veľmi jasné, že naozaj si musíme chrániť naše vnútroštátne oblasti, telekomunikačné priestory. Musíme si ich vedieť ochraniť pred cudzími vniknutiami a z tohto vyplývajú rôzne návrhy, ktoré sme predložili. Naše stretnutie prišlo v tom správnom čase. Vypočuli ste si od, Rezende, od Ricarda Rezendeho, že bol publikovaný otvorený list pána Snowdena brazilskému ľudu, on tu nepožiadal o azyl, ale zdá sa, že si želá mať trvalý azyl v Brazílii. Neviem, čo k tomu vie povedať Ricardo, ale výbor pre zahraničné záležitosti predložil k tomuto návrh a uvidíme, či by sme mohli udeliť azyl Edwardovi Snowdenovi. Žiadosť o azyl sa nedá vnímať ako prepojená s našim vyšetrovaním. Nie, je to záležitosť individua, konkrétnej osobe. Brazília vždy príjme alebo odmietne žiadateľa o azyl iba na základe toho, čo sa nachádza v jeho spise. Nie je to výmena typu. Ak vy nám pomôžete pri vyšetrovaní špionáže, my vám pomôžeme s vašim azylom. Nie, toto sú dva, dve oddelené veci, s každou sa bude zaobchádzať ako s jednotlivým nesúvisiacim prípadom. Uvedomujeme si však rastúci pocit, že ľudia nie sa necítia v bezpečí a tento pocit rastie na celom svete je dôležité takéto niečo rozoznať a uvedomiť si a preto je dôležité, aby sme pokračovali v našich vzájomných stretnutiach a informovaní sa. Vo februári budeme mať takéto stretnutie, v Brazílii bude konferencia. Aj v apríli budúceho roka budeme s vami v kontakte na podujati. Bude to celosvetová konferencia o internete. Francúzsky prezident Hollande bol na navšteve v Brazílii nedávno je dôležité, aby sme skoordinovali takéto podujatie na medzinárodnej úrovni. Budeme diskutovať o celej sérii problémov a okolností týkajúcich sa riadenia veci verejných vrátanie internetu a toho, že potrebujeme nový model, demokraticky otvorený model e, riadenia internetu alebo zdieľania internetu, pričom sa ochránia základné práva osôb. E, právo na súkromie je v tomto zmysle veľmi dôležité. Ďakujem pekne za túto príležitosť Ďakujem aj za všetky dokumenty a informácie, ktoré ste nám zaslali. Je mi ľúto, že sme sa dnes nemohli stretnúť osobne, ale dúfame, že čoskoro sa tak udeje v decembri. V Brazílii máme toho veľa. V Senáte hlasujeme o rozpočte a ďalších dôležitých otázkach, takže nebolo možné fyzicky prísť k vám, ale veľmi radi sa s vami stretneme osobne vo februári. Ja by som chcel niečo dodať, hovorí pán Ferakov. Využijem túto príležitosť prihovoriť sa Klódovi Morášovi v tejto veci. V roku 2001 Európsky parlament skúmal vniknutia, neoprávnené vniknutia do telekomunikácií u vás Mohli by ste nám možno povedať, ako dopadli tieto vyšetrovania vtedy v porovnaní s vyšetrovaniami dnes? Aký je rozdiel, čo sa odvtedy udialo, aké nové fakty, aké nové udalosti ste zaznamenali v súčasnej kríze, týkajúcej sa tejto veci v porovnaní s minulými udalostiami. Ďakujem, hovorí pán Moraes, ďakujeme pani Graciotin a ďakujeme pán Ferasa. Neviem, či vyslovujem vaše mená správne. Počujete ma? Pretože ste na začiatku hovorili, že zvuk nie je veľmi dobrý, prenos je nejasný. Teraz ma dobre počujete? Pýta sa pán Moraes. Počujeme vás, veľmi dobre vás počujem, hovorí pani Graciotin. Prepačte, že tak zle vyslovujem vaše mena, ak ich vyslovujem zle, nehovorím po portugalsky. Trošičku rozumiem, ale nie veľa. Ste e, spravodajcom. Spýtali ste sa ma na veci okolo Echelonu. Myslím si, že reakcie je možné získať od všetkých našich kolegov, čo sme tu prítomní v sále. Ďakujeme za podrobnú správu, za všetko to, čo ste nám povedali. Už teraz môžeme povedať, že symetria medzi vašim výborom, vyšetrovacím výborom a našim výborom, pretože oboma smermi plynuli informácie a máme toho veľa spoločného. Chcem povedať, že je to veľmi pozitívne, čo ste nám povedali o osobnom stretnutí vo februári. Je celkom iste možné, zorganizovať toto stretnutie, i keď máme trošku odlišné východiska, máme toho aj veľa spoločného, myslím si, že vo februári by sme to mohli zvládnuť. Ja predsedám tomuto e, stretnutiu, ale som zároveň spravodajcom k Echelonu a chcem odpovedať na vašu otázku, čo sme vyšetrovali v roku 2001. Vtedy bola kľúčová vec to, že sa závery, ktoré sme prijali k Echelonu, jednoducho v praxi neuplatnili. A vo februári, keď zverejníme našu novú správu, dúfam, že tieto závery uplatnené v praxi budú. Dovolte mi úvodom mojej vlastnej otázky na vás, ak môžem vám položiť dve úvodné otázky. Myslím si, že máme čas e, povedzme na tri otázky pre každého z vás a vy by ste potom mohli odpovedať na tri otázky, urobíme takéto kola po šiestich otázkach 3 a 3. Začnem ja. Berúc do úvahy, že je toľko podobností medzi našimi vyšetrovaniami, chcem sa spýtať niečo, čo ma zaujalo v tom, čo ste zozbierali vy ako dôkazy. Máme veľa strednutí, ktoré sa týkajú tohto vyšetrovania, zisťovania skutkového stavu a prichádzame k záveru, že sa asi nebude dať tak ľahko získať e, po právnej stránke uspokojivé riešenie zo strany USA. Naši občania sa nedomôžu, tak povediac, riešenia. Ako to vyzerá vo vašom vyšetrovaní? Zdá sa, že brazilskí občania by mohli vnímať pozitívne, že by možno na právnickej úrovni bolo možné získať isté zabezúčinenie alebo riešenie situácie, odpoveď zo strany Ameriky e, vysporiadať sa s touto otázkou. Je tu uznesenie OSN, ktoré ste iniciovali vy a Nemecko v tejto tematike, o ktorej hovoríme. Aj v tejto súvislosti by ma zaujímalo politikum tejto tematiky, čo ste mienili dosiahnuť takýmito aktivitami a čo chcete, aké sú vaše ciele, ciele vašho vyšetrovania. A teraz dám slovo Ani, Ane Gomeš. Nie je tu veľa portugalských poslancov. Aj keď tu budete počuť portugalské mená, pani Gomeš je poslankyňou výboru pre zahraničné záležitosti. Máte slovo. Dobrý večer všetkým, aj kolegom, poslancom e, v Brazílii. Chcela som využiť túto príležitosť a položiť vám otázku. V Senáte, vo vyšetrovacom výbore pre špionáž, skúmate, či je možné iniciovať e, súdne pojednávanie, z ktorého by vyplynuli opatrenia, ktoré by napravili situáciu, ktorá vznikla, ktorá by nastolila spravodlivosť. Podľa amerických zákonov však nie je žiadna možnosť, aby neamerický občan žiadal od americkej administratívy napravné opatrenie akéhokoľvek druhu, aj keď tento neamerický občan je v situácii, že údaje o ňom sa zneužili, napríklad keď ľudia majú ich e, údaje e, do ich údajov sa niekto dostal, pretože NSA tvrdí, že bojuje proti terorizmu. Nepodarilo sa po právnej stránke napraviť takúto žiadne napravné opatrenie e, vymôcť od americkej strany. Ide tu skôr o otázku dôvery potrebujeme taký systém ochrany osobných údajov, ktorý bude korešpondovať s našimi štandardmi, ktoré uznávame v Európe ochrana súkromia občanov, ochrana základných práv občanov. Zdá sa, že je dosť ťažké, aby americkí kolegovia vôbec pochopili, o čom my hovoríme. Aj dnes sme boli v kontakte s delegáciou z amerického kongresu. Bol tam Mike Rogers, ktorý viedol delegáciu a zdá sa, že oni to jednoducho nechápu. Oni nevedia, o čom hovoríme, keď žiadame to, čo žiadame. Preto sa chcem spýtať, čo sa darí vám v tejto oblasti? Či aj vy ste mali takýto pocit, takéto prekážky, keď ste sa pokúšali dohodnúť na riešení situácie s Američanmi. E, v rozhovoroch s nimi dospeli ste k nejakej dohode pri boji proti terorizmu alebo pri transfere osobných údajov, ktoré sa skúmajú preto, aby sa bojovalo proti terorizmu? Keď ste hovorili s Američanmi o zozname pasažierov v leteckej preprave, e, keď niek- od niektorých aerolíny sa žiadajú takéto zoznamy, dospeli ste k nejakému riešeniu? Čo ste sa vy dozvedeli od Američanov? Mali by sme spojiť sily, pretože vidíme, že máme podobné problémy, ako už odznilo. A tretia záverečná otázka v tomto kole. Pani Birgit Sipel, ktorá je nemeckou poslankyňou vo výbore a aj výbore jury. Dúfam, že moja otázka bude dobrá. Najskôr musím povedať, že ma teší, že máme túto videokonferenciu. Myslím, že je to veľmi užitočné aj pre nás v Európskom parlamente vidieť, že sa diskutuje o odhaleniach Edwarda Snowdena nielen tu v Európe, nielen v USA, ale dokonca aj v iných krajinách, v iných častiach sveta. A teda spoluprácu si naozaj veľmi ceníme. Ak som to správne pochopila, v Brazílii je podobná situácia ako tu u nás. Ešte stále e, ste neuzavreli svoju činnosť. E, ešte stále váš výbor, vyšetrovací výbor, naďalej pokračuje v činnosti. Chcem sa vás však opýtať, e, na aké oblasti sa budete sústredovať v vašich záveroch. Budete sa zameriavať skôr na nové pravidlá alebo na nové nejaké zákony vo veci ochrany údajov? Zvažujete nejaké odborné riešenie, technické riešenia, aby bol internet bezpečnejší v oblasti ochrany súkromia a ochrany údajov? A posledná vec. E, zamýšľate sa nad novými pravidlami tajných služieb, informačných služieb a takých pravomocí, ktoré vlády majú v toto smere. Nie som si istá, či v súvislosti s odlišnosťami v našich členských štátoch a v našich krajinách vôbec sa nám podarí e, vyriešiť to nejako jednotne a zaviesť nejaké jednotné opatrenia. Myslím si však, že je rozhodne dobré, že z rôznych častí sveta e, vidíme, že je tu úsilie zamýšľať sa nad týmito otázkami a klásť si ich vôbec tak, aby sme vyslali jasný signál v tejto veci. Myslím, že to by bolo naozaj veľmi užitočné. A ak dovolíte, chcela by som vám položiť otázku. Spomenuli ste zverejnený list pána Snowdena. Zaujímalo by ma, či už ste zaznamenali nejaké reakcie verejnosti v Brazílii na tento list. Možno je ešte príliš skoro na reakcii, ale zaujímalo by ma, ako to je. Je potrebné jasne zúrazniť, že neexistuje priame prepojenie medzi samotným vyšetrovaním a otázkou e, poskytnutia politického azylu. Avšak diskutuje sa iste o tom aj tu u nás v Európe. Nebudem sa teda pýtať, či Edwardovi Snowdenovi poskytnete azyl. Myslím, že je na to priskoro, na takéto otázky. Ale myslíte si, že vzhľadom na to, že iba kvôli odhaleniam pána Snowdena vôbec prebiehajú takéto diskusie na takéto témy, Mali by sme na oboch stranách Atlantiku aj v Brazílii, aj v Európe a možno aj na iných miestach sa zamýšľať nad eh, poskytnutím akéhosi bezpečného útočiska pánovi Snowdenovi. Ďakujeme pekne. Teraz by som eh, sa opäť obrátil na našich brazilských hostí. Poprosil by som ich, aby odpovedali na otázky, ktoré tu zazneli. Mohli by ste nám trošku priblížiť e, obsah vašej správy v súvislosti s tými otázkami, ktoré tu zazneli. Veľmi by nás naozaj zaujímali ehm, nejaké konkrétnosti, pretože my tiež e, už finalizujeme našu správu tu v Európskom parlamente v tejto súvislosti. Bom, eu vou começar as respostas, tendo em vista que o senador Ricardo Ferraços, que já falou... Pokúsim sa začať e, s odpovediami Ricardo totiž už hovoril dosť podrobne o tejto téme predtým, ako som prišla ja. Ak však nebudem celkom úplná v mojich odpovediach, iste ma rád doplní. Začala by som do poslednou otázku, ak dovolíte. Pre pani Sipel. Chceme sa vám ešte raz poďakovať za vašu ochotu a pomoc v tomto smere. Čo sa týka požiadavky pána Snowdena, len nedávno bol list zaslaný a zverejnený v novinách, bol včera a dnes. Najmä teda dnes. Je to teda naozaj len veľmi čerstvá udalosť. Nemáme ešte teda žiadne konkrétne reakcie verejnosti Viete, že nejaké reakcie sme už zaznamenali. Niektorí poslanci sa vyjadrili, že by boli proti poskytnutiu azylu pánovi Snowdenovi, že by to mohlo eh, vytvoriť eh, väčšiu mieru nestability a neistoty v takejto situácii. Iní poslanci to vnímajú úplne opačne. Vyjadrili, by sa, vyjadrili sa, že Brazília by rozhodne mala poskytnúť azyl takejto osobe, ak si oň požiada, pretože podľa nášho vnímania sa nedopustil žiadneho trestného činu. Brazília má vo zvyku v rôznych iných situáciách poskytovať azyl osobám, aj keď majú niekedy dosť zložité vzťahy s inými krajinami. Uvidíme však, ako sa celá situácia vyvinie. ak sa vôbec pán Snowden bude oficiálne uchádzať o azyl. Rozhodne, e, to musím zopakovať, je to právomocou vlády, parlament e, to nemá vo svojich právomociach. Môžeme sa vyjadriť, že by sme boli za, môžeme vyjadriť e, svoj názor, ale výkonná moc o tom rozhoduje. My by sme sa rozhodne snažili o to, aby tento azyl bol poskytnutý, pretože to, čo on vykonáva pre všetkých ľudí na svete, je naozaj veľmi významné. Všetci sme vedeli, že pokrok nových technológií umožnia pokračovanie takéto špionáže, aspoň teoreticky, ale odhalenia takéhoto konania, najmä zo strany našich priateľov a spojencov, je naozaj veľkým šokom. Veľmi nás to znepokojuje. A pokiaľ ide o oblasti, na ktoré sa chceme sústrediť, <clears throat> je ich viacero, ale v zásade by som spomenula dve hlavné. Je tu medzinárodný aspekt, ten bude do akej miery závisieť od medzinárodného spoločenstva a taktiež e, to, čo sa deje tu na lokálnej úrovni. V tom medzinárodnom meradle ešte pred odhaleniami Edwarda Snowdena naša vláda mala k tomuto jasné stanovisko a doňovali sme sa, že je nevyhnutné zmeniť náš prístup k internetu a to, akým spôsobom riadíme internet a ako ho spravujeme. Je tu totiž mm, riziko spojené so e, zasahovaním do internetu. Musíme sa snažiť o to, aby to bolo o mnoho viac e, multilaterálne. Američania majú príliš veľké pravomoci a moc nad internetom. Preto spoločne s Nemeckom sme schválili uznesenie. E, toto bolo schválené, táto rezolúcia e, na výbore pre ľudské práva v OSN a naša prezidentka taktiež predúžila konkrétne návrhy, aby sa zorganizovala medzinárodná konferencia v apríli. Nemôžeme o tom ešte priamo rozhodovať, ale politické dopady takéto globálnej konferencie by boli naozaj veľmi významné. Myslím, že by to malo eh, veľmi významný vplyv. A my, ako poslanci parlamentu, by sme sa tohto podujatia museli zúčastniť eh, a to v hojnom pošte dúfame, že aj ostatné parlamenty by sa eh, ho zúčastnili, zúčastnili by sa takejto veľmi významnej konferencie o spravovaní internetu, ktorá sa bude zorganizovať v Abríli v tu Brazílii. Čo sa týka záverov, niektoré opatrenia sme už zaviedli, napríklad Brazílsky kongres, teda aj Senát, aj plná snemovňa vypracovali návrh uznesenia, ktorým regulujeme eh, monitorovací výbor informačnej činnosti. Už to prebieha istý čas, zaseklo sa to v istej fáze, ale teraz sa to podarilo schváliť. Postupom času sa chystáme predložiť viacero legislatívnych návrhov, ktoré sa budú týkať rôznych aspektov a to najmä s cieľom chrániť občanov Brazílie a ich e, komunikáciu. Väčšina internetových firiem je z Spojených štátov amerických a majú aj súdnu ochranu v USA. Teda akékoľvek problémy, ktoré brazilský občan zaznamená tu v Brazílii, by mal mať možnosť vyriešiť na brazilských súdoch. Na základe platných zmluv sa to musí riešiť cez USA. My to chceme zmeniť a toto je jeden z našich cieľov. V takomto sme sa chceme zlepšiť situáciu našich občanov. Ďalej je tu otázka samotnej ochrany údajov. Nie len priniesť tú súdnu právomoc eh, do Brazílie. Nemyslíme si, že by sa to malo riešiť v USA, ale tu u nás v Brazílii máme konkrétny zákon o ochrane údajov, ktorý ešte nebol schválený. Eh, teraz ho, ho preberá s nimi aj reprezentantov a potom sa to dostane do Senátu. Týka sa vytvorenia nového rámca občianského zákonníka v súvislosti s internetom obsahuje aj e, veľmi dôležité aspekty ochrany údajov. Dosť intenzívne sa o tom diskutuje. Prezidentka aj parlament sa domnievajú, že je veľmi dôležité, aby sa zaviedli právne požiadavky pre internetové firmy, aby zriadili svoje dátové centrá na území Brazílie. Je to dosť kontroverzné. Je to vlastne jedna z najkontroverznejších vecí, ktorá je tam obsahnutá. Aj keď sú tam aj iné, domnievame sa, že dátová bezpečnosť našich občanov je naozaj veľmi dôležitá, tak, tak aby tie dátové centrá týchto firiem boli naozaj na území Brazílie. Taktiež e, sa zaoberáme úlohou spravodajských služieb snažíme sa preskúmať e, možnosti zmeny legislatívy v tomto smere a tiež zvažujeme potrebu ďalších investícií. Domnievame sa, že Brazilská vláda by mala investovať o mnoho viac do kontrarozviedky a taktiež oslovujeme eh, naše národné firmy, ktoré sa zaoberajú touto problematikou eh, teda eh, väčšej miery investícií do kontrarozviedky a taktiež viac investícií do inovácií, technológií, do výskumu a vývoja. Ministerstvo technológií sa do tohto úsilia intenzívne zapája. Eh, technológia naozaj je sa vyvíja, postupuje veľmi rýchlo a my do nej musíme investovať o mnoho viac. Prebehla schôdza medzi brazílskou prezidentkou a pre, prezidentom Francúzska, kde sa dohodli, že by sa malo vytvoriť partnerstvo týchto dvoch krajín, aby sa vyvíjali takéto technológie spoločnými silami. Taktiež eh, chceme dosiahnuť pokroj v našej legislatíve a vo fungovaní štátu, tak aby sme poskytli väčšiu mieru ochrany a bezpečnosti našim občanom aj celému štátu. A tu sa musíme snažiť e, o pokrok aj v spolupráci s krajinami Mercosuru. Budeme sa snažiť e, dosadniť pokrok e, s krajinami Mercosuru, ale Brazília musí vylepšiť svoju legislatívu, predovšetkým sama za seba. Myslím, že som pokryla aj všetky ostatné otázky, ktoré boli položené. diskutujeme aj o otázke vytvorenia Brazílskej informačnej agentúry, akejsi spravodajskej agentúry, ktorá by chránila ľudí pred eh, počítačovými útokmi a špionážou. V tejto chvíli sa totiž cítime veľmi zraniteľní. Vzhľadom na dimenzie tohto sektora je to naozaj nevyhnutné. Taktiež e, chceme navrhnúť vytvorenie dočasného výboru na e, návrh reformy v brzyskej legislatíve o spravodajských e, otázkach a taktiež chceme zlepšiť monitorovanie zahraničných spravodajských služieb. Isté, že vyšetrovací výbor Mm, predloží aj konkrétne návrhy nových zákonov. Už e, na tom pracujeme, budeme naďalej e, skúmať nové možnosti legislatívnych návrhov. Budeme e, takéto návrhy potom predkladať federálnej vláde. Domnievame sa, že vláda naozaj musí prijať niektoré významné kroky. Niekedy si verejnosť nemyslí, že sú tieto veci naozaj také prioritné a dôležité, znepokojí ich mnohé iné veci, ale v tomto modernom svete, keď sme svetkami veľmi znepokojujúcich eh, udalostí, sa musíme jednoducho brániť. Musíme nadvezovať eh, partnerstva so spriaznenými krajinami, napríklad eh, podmorské káble, ktoré používame. Často zasahujú aj pod územie USA, dokonca na iných kontinentoch e, sa objavujú. Ďakujeme pekne. E, Ricardo, ak by ste sa mohli vyjadriť, e, respektíve pýtali ste sa na rozdiely medzi vyšetrovaním ešlonu a týmto. Spomínam si, že v roku 2001 tie hlavné podobnosti boli v tom, že sme nedostávali veľmi dlho informácie, ktoré sme žiadali od príslušných orgánov a tie rozdiely spočívajú v tom, aké celosvetové dopady má toto vyšetrovanie. Echelon e, vychádzal z jedného zdroja informácií, e, tlačový záujem bolo mnoho menší, e, celé to malo o mnoho menší rozsah. V súčasnosti vidíme, že technológie postupili, majú dosah na celý náš život a to zväčšuje aj dosah tohto vyšetrovania. Som rád, že aj vy dospívate k rovnakým záverom. Som veľmi rád, že je tu aj Carlos Coelho, ktorý je spravodajcom eh, eh, za do okolností aj on je z Portugalska. Neviem, či z toho vyvodíte nejaké závery, ale v každom prípade takto to je. Eh, teraz dáme slovo ďalším poslancom, ktorí položia otázky. Pani Carmen Rom- Romeno López a potom Balsala Franka. Veľmi pekne vám ďakujem. Rada by som poďakovala predsedovi vyšetrovacieho výboru Brazilského senátu, predsedkyni a jej kolegovi. Rada by som hovorila o rámcovom rozhodnutí, o ktoré ste sa snažíte v OSN. Je to uznesenie k tejto téme. Aký rozsah pôsobnosti bude mať toto uznesenie? Aký je celkový cieľ tohto uznesenia OSN? Čo chcete, aby OSN urobilo, keď pôjde o takýto druh e, sliedenia v údajoch, o takúto špionáž. Mám návrh. Myslíte si, že bude možné zničiť všetky údaje, ktoré boli nelegálne zozbierané? Je toto záverečný cieľ? Alebo by sme mohli docieliť príkaz na zničenie týchto dát? Je to dosť ťažké z technologického hľadiska. Ako by sa to dalo naplánovať a aký by bol plán B? A čo sa týka spolupráce s policiou, ako by toto mohlo fungovať, ak nebude súdny príkaz, ktorý by toto nariadoval. Ďakujem. A teraz máme otázku od pána Salafranku, ktorý je poslancom vo výbore pre zahraničné otázky. Nech sa páči, pán Salafranka, máte slovo. Veľmi pekne vám ďakujem. Rád by som vás srdečne pozdravil, pani senatorka Vanessa, ktorá bola v Latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení. Poznáme sa odtiaľ. Bola, bolo to potešenie s ňou pracovať v rámci výborov, vyšetrovacích výborov. Je mi veľmi ľúto, že som prišiel neskoro. Stretli sme sa s členmi Amerického kongresu práve dnes a vysvetľovali sme im, že Európsky parlament má výsady ratifikovať medzinárodné obchodné dohody, ktoré, o ktorých EU rokuje. To znamená, že klíma, ktorá momentálne vládne v Európskom parlamente, nie je príliš eh, dobrá, pokiaľ ide o ratifikáciu eh, tohto eh, dohovoru. Pritom je to ale dôležitý dohovor pre záujmy Európskej únie a tiež je v záujme USA. Počul som, že ste hovorili aj o tom, aké dôležité pre Brazíliu je podpísať dohodu o voľnom obchode. E, teraz pôjde aj o to, aká bude, e, aké bude stanovisko o Mercosuru. Mám nasledujúcu otázku. Do akej miery politické vzťahy medzi Brazíliou a USA e, sa zhoršili? Mám teraz na mysli, že vaša pani prezidentka zrušila e, svoju avizovanú e, návštevu vzhľadom e, na tieto obvinenia zo špionáže. Ako to teda vyzerá, aké mm, sú Mm, teda sú to politické problémy, ktoré viedli k zrušeniu návštevy pani prezidentky v USA. Aký e, to malo dopad e, na vaše hospodárstvo? USA sú predsa najdôležitejším obchodným partnerom e, toho času pre Brazíliu. Takže preto sa pýtam, či to malo nejaký dopad nielen na politickej úrovni, ale aj um, na uh, úrovni ekonomickej, pokiaľ ide o rozvoj vzťahov medzi Brazíliou a USA. Ďakujem. A teraz pán Brons, ktorý je členom výboru LIBE. Ďakujem za slovo, pán predseda. V Spojených štátoch eh, predstavitelia troch bezpečnostných služieb sa pokúšajú naznačiť, že odhalenia Edwarda Snowdena pomáhajú teroristom a zvyšujú riziko nebezpečenstiev, ktoré vyplývajú z teroristických útokov, ale tí, ktorí navštívili tento vývoj, e, tento výbor, napríklad zastupcovia MI5 a NSA nám nás ubezpečili, že tieto odhalenia neporušili žiadnu bezpečnosť a nič čo bolo odhalené, nemôže narušiť našu bezpečnosť, tak ako to tvrdia americkí predstavitelia. Máte aj vy ten istý pocit? Prišli ste k tomu istému záveru voči odhaleniam Edwarda Snowdena? Prečo teda bezpečnostné spravodajské služby v Amerike sa snažia tak demonizovať Snowdena a iných oznamovateľov nekalých praktík a snažia sa zničiť jeho dôveryhodnosť, kredibilitu a zastrašovať iných, ktorí by chceli možno urobiť podobné odhalenia v budúcnosti. Možno tento parlament alebo brazírsky parlament by mohol odvrátiť takéto ničivé reakcie a možno by mohol zverejniť svoje závery v širšom meradle. Ďakujeme kolegom za otázky a opäť, pani senatorka, začnite vy Môžete zareagovať na všetky tri otázky. Naraz ďakujem. Nuž, ja by som rád e, za seba povedal, ako k tomu pristupujeme v našom vyšetrovacom výbore. Fakt, že ešte sme nevypracovali e, našu správu, znamená, že ani závery ešte neexistujú. Ale môžem povedať, že určite ide o to, že sa narušil e, prístup alebo integrita telekomunikačných údajov o ľuďoch, že NSE vnikla do týchto chránených údajov, toľko vieme, a existuje aj súdny verdikt, to, tento vydal súd USA a vo verdikte sa odsudzuje narúšanie komunikácií, telekomunikačných správ zo strany Národnej bezpečnostnej agentúry USA. Americký ľud a niektoré inštitúcie v USA začínajú reagovať, začínajú sa vyjadrovať k tomu, čo sa deje. Aj tam pozorovať istý tlak verejnosti USA predsa prispieva tiež k demokracii, k ľudským právam, individuálnemu právu na súkromie. Tiež sú tam názory tohto typu a reakcie tohto typu. Nereagovali iba Európania a Juhoameričania, ale aj Severoameričania sa zmobilizovali. Terorizmus sa používa, respektíve boj proti terorizmu sa využíva ako istá zástierka alebo ospravedlnenie takýchto praktík, ako keby bol dôvod na to, že sa ľudia snažia sliediť v informáciách, lenže e, to zahrňa aj hospodárske informácie, obchodné informácie, napríklad informácie o ropných spoločnostiach, napríklad o firme Petrobras, niektoré zo strategických informácií tejto firmy boli tzv. napichnuté spravodajskými službami. Napríklad e, konkrétne bol tender, ktorý organizoval Petrobras a tam superil s inými medzinárodnými firmami o zakázku. A môžem Pies a ďalších, ďalšie príklady z obchodného prostredia, z firmného prostredia, kedy sa naozaj to, čo sa dialo, dalo nazvať špionážou. Je to ako keby zástierka toho, čo sa deje, že sa hovorí o boji proti terorizmu, ale v podstate sa hľadajú, nachádzajú a zneužívajú hospodárske, strategické hospodárske informácie, štátne informácie, E, viem, že aj vy ste mali s týmto problém, keď ste toto zistili. Aj my máme podobné skúsenosti. Zdá sa, že je to naozaj veľmi arogantné z istých politických kruhov a inštitúcií v USA tvrdiť niečo iné. Dobre, majú veľkú hospodárskú moc, je to aj vojenská veľmoc, sú naozaj etablovaní ako veľmoc, e, hospodárska aj vojenská, a možno si práve preto myslia, že majú isté právo na dohľad nad tým, čo sa deje po svete, kontrolovať, mať pod kontrolou to, čo sa deje vo svete. Ja chápem, že takýto postoj môže existovať, ale my s tým máme problém. Existuje rezolúcia OSN, ktorá má byť symbolická, má mať symbolickú hodnotu, kancelárka Merkelová a pani prezidentka Rusev, Rusefova iniciovali túto rezolúciu, v ktorej šlo o to, aby veľmi jasne zaznelo, aby krajiny e, zrevidovali spôsob, akým nahliadajú na špionážne a monitorovacie aktivity a na to, či sú záujmy štátov naozaj ochránené lenže neexistujú e, kritéria, neexistujú hodnoty, neexistujú limity. Aplikovalo sa toto sliedenie priširoko a treba s tým niečo urobiť. Je to naozaj zneužitie softveru, zneužitie aj hardveru, techniky na vniknutie do súkromia ľudí, neoprávnené vniknutie. A takéto závery pravdepodobne príjmeme v Brazílii Uvidíme, ako, a, o aké právne normy sa budeme môcť oprieť, aby sme zvýšili ochranu dát a ochranu ľudí v tejto problematiky. Pani senátorka Gracutin povedala, že sa zaoberáme aj rámcom občianského práva, ktorý by mal riadiť aj internet. Je to celý problém nových technológií, ako s týmito novými technológiami zaobchádzať, ako obmedzovať isté zneužívanie internetu. Naozaj si to treba celé premyslieť, ako s tým ďalej naložiť. Máme tu tzv. globálnu dedinu, ktorou sa stal svet, ako meniť vzťahy v takýchto nových situáciách, ako ich máme zmeniť, aby sme odpovedali na nové vzniknuté situácie. Úplne od základov treba prekopať to, ako sa pozeráme na veci. Vytvoriť isté nové hodnoty, o ktoré sa budeme opierať. Toto všetko je pre nás nové. Vy v Európskom parlamente ste už pred eh, rokmi, v roku 2001, sa stretli s touto problematikou, keď ste hodnotili Echelon. A pre nás je to úplne prvá skúsenosť s touto problematikou, takže sme museli urobiť obrovský skok vpred za ktorý sme skočili z roku 2001, tak povedz do roku 2013. A o to významnejšie je to pre našich občanov, pretože aj technológia urobila ten obrovský skok od roku 2001. Minulý piatok bol v Brazílii francúzsky prezident Hollande. Mali sme tu čest, že nás navštívil. On verejne vyjadril solidaritu s tým, čo povedala pani prezidentka Rusefová, a pripojil sa k odsúdeniu neoprávneného vniknutia do súkromia Brazílčanov. Naozaj verejná mienka bola šokovaná v Brazílii, že až takéto informácie sa extrahujú z súkromných súborov, údajov. Je to spáchané krajinou, s ktorou máme dlhodobé priateľské vzťahy, ale naše vzťahy pokračujú v istej normalite so Spojenými štátmi americkými. Pani prezidentka Rusefová bola pozvaná na štátnu návštevu. Prezident Barack Obama ju pozval. Táto návšteva nebola zrušená, bola odložená, len odložená. Naše vzťahy pokračujú v norme, tak ako doteraz. Musíme prekonať tieto dočasné ťažkosti, naozaj veľmi vážne mysleným dialogom, otvoreným dialogom. U nás sa v tlači vyjadril americký veľvyslanec, že americká vláda a pán prezident Obama sa zaoberajú týmito vecami v súčasnosti, že potrebujú zrevidovať a na novo premysliť niektoré postupy, ktoré sa využívajú a celosvetový tlak by mal mať ďalej vplyv, ešte ďalší vplyv v tejto oblasti. E, naša história priateľských obchodných vzťahov z USA by e, mala tiež mať svoju váhu a mala by sa súčasná situácia navráti do normálu čím skôr. Samozrejme, že monitorovacie spravodajské aktivity vždy existovali, ale aj v našej krajine sa musíme zamyslieť nad tým, do akej miery je ich možné pripustiť alebo blokovať. Brazília ako štát čelí mnohým výzvam. Máme ďalšie iné problémy. Je ťažké investovať do techniky, ktorá by bola schopná bojovať proti zločinnosti na internete, na sieťach, ktorými je svet poprepájaný, ale musíme žiť v takto poprepájanom globalizovanom svete a nejako sa s ním vysporiadať. Takže sa pokúsime pripraviť súbor odporúčaní pre vládu pre oblasť ochrany telekomunikácií, súbor odporúčaní pre spravodajské aktivity. Pokúsime sa zabezpečiť, aby Brazília bola sebestačná, aby sama si dokázala ochrániť svoje vlastné internetové systémy a údaje, ktoré obsahujú. Lenže treba postupovať obozretne. Nemecko má supermoderný systém ochrany a techniky, ale aj E, spravodajské služby sliedia aj v týchto moderných technológiách, dokonca v mobile pani Merkelovej v Nemecku, ktorá, ktoré je technologicky tak ďaleko pred nami, dokonca ani Nemecko nevie si ochraniť svoje vlastné telekomunikačné systémy, ani svoju vlastnú hlavu štátu pred neoprávnenými vniknutiami do e, dátových súborov. E, Mali by sme spojiť vaše skúsenosti, vaše poznatky, informácie o tejto problematike. Vy v Európskom parlamente by ste sa mali spojiť s nami. Rešpektujeme rozdiely, rešpektujeme tradičné hodnoty aj priateľské vzťahy, ale treba sa spojiť v tejto veci. Ďakujem, hovorí pán Moraes. Ďakujeme pánu senátorovi Rezendovi Ferakovi. Aj vám, pani Graziotin naozaj viete dobre, o čom hovoríte. Sme vďační, že ste nám venovali čas. Nikto ďalší už nežiada. O slovo má niekto nejakú dodatočnú poznámku alebo Anna. Chcela som poprosiť priateľov z amerického senátu v bilaterálnych dohovoroch Napríklad v e, dohodách e, o PNR, e, o osobných údajoch leteckých pasažierov, či teda uvažujete o tom, e, že by tieto e, vyšetrovania mohli mať nejaký dopad na tieto dohody? My, Európsky parlament, sme požiadali o pozastavenie platnosti týchto e, dohovorov až kým nebudeme mať záruku vo forme dohovoru o ochrane osobných e, údajov, ktorý by zodpovedal e, našim e, štandardom a ktorý by rešpektoval základné práva. S akým postupom počítate? Ďakujem za túto otázku. Áno, analyzujeme niektoré z týchto dohôd Zároveň e, sme sa ale ešte nedopracovali k žiadnemu záveru. Zatiaľ sme sa nerozhodli pre pozastavenie platnosti týchto dohôd. Myslíme si, že to najprv musíme dobre analyzovať skôr, než vydáme nejaké odporúčania v tomto zmysle. Pokiaľ ide o naše vzťahy z USA, naše ekonomické vzťahy, hospodárske vzťahy, tieto vzťahy neboli e, týmto nejako dotknuté teda Pani prezidentka to povedala jasne a aj parlament jasne povedal, že iniciatívy eh, zo strany Brazílie, nášho výboru a eh, našej vlády by nemali zasahovať do našich vzťahov. Každopádne e, pristúpime v príhodnom čase k rozhodnutiam, ktoré budeme považovať za vhodné. Nemali sme možnosť hovoriť o všetkom, ale brazilská vláda už e, prijala určité veľmi dôležité interné opatrenia, ktoré e, už vstúpili do účinnosti. Federálna vláda nás v plnej miere podporila, mm, podporila činnosť nášho výboru, najmä pokiaľ ide o informácie, o ktoré sme požiadali. Potom je tu e, konferencia spomínaná, ktorá sa bude konať, bude veľmi dôležitá. Pán e, Feriaso konštatoval, že Spojené štáty majú obrovskú hospodárskú, vojenskú a technologickú silu, ale to nie je dôvodom preto, aby e, sa správali tak, ako keby moc bola výlučne v ich rukách, napríklad pokiaľ ide o telekomunikácie. V roku 2001 internet nebol taký dôležitý, ako je e, v roku 2013. Internet je komunikačný prostriedok, ktorý sa stal veľmi dôležitý tým e, V roku 2020 bude internet ešte dôležitejší. Technológia je prítomná všade pri obrane štátu, v živote, e, súkromnom živote ľudí. Takže technológia je vec zásadná a preto sa Brazília domnieva, že akákoľvek legislatíva, či už e, legislatíva na národnej úrovni alebo nejaké národné dohody, musia byť dodržiavané. Predovšetkým musí dohoda medzi nami zaručiť všetky eh, práva eh, občanom USA, tak ako aj našim občanom. Ak oni chcú mať určité záruky, my ich eh, požadujeme tiež. Sme presvedčení o tom, že musíme spojiť naše sily vyjadrenia Európskeho parlamentu a tiež brazilského parlamentu, by boli relevantnejšie, ak by sa k ním pristupovalo e, takto spoločne. A preto je dôležité zdôrazniť potrebu e, skutočnosti, že musíme postupovať spoločne. A ja na záver by e, som sa vás, vážení poslanci, rád opýtal, Následovne Edward Snowden nás požiadal o azyl. My sme dospeli k záveru, že by mu azyl mal byť udelený, pretože udelenie azylu je otázka národnej zvrchovanosti. Nemá to e, vôbec nič dočinenia s hospodárskymi či inými vzťahmi. A navyše naša diplomácia má dlhú tradíciu, pokiaľ ide o udeľovanie politického azylu. Takže moja otázka je následujúca. Niektoré členské štáty zastúpené v Európskom parlamente, keby ste vy dostali takúto žiadosť o udelenie azylu, mm, ste bližšie k Rusku, ako by ste eh, na takúto žiadosť reagovali. Ako by ste uvažovali, ako by reagoval Európsky parlament? Pán Snowden je blízko a môže vám poskytnúť mnoho informácií. Nezačínajme s Ruskom. Každopádne ďakujem za e, váš príspevok. Existuje tu symetria medzi, našimi, e, medzi našim vyšetrovaním medzi našou situáciou. To, čo sa deje v Brazílii, je pre nás skutočne užitočné a e, pomáha nám skutočne to, čo e, robíte aj e, vy. Takže si to porovnáme a zostaneme s vami v kontakte, pretože bude užitočné pre nás vedieť, ako zvládate tieto globálne otázky, to, ako sa zaobchádza s e, občanmi. Ďakujem vám, že ste si vyhradili čas dnes popoludním pre nás. Sme veľmi e, radi, ako e, som Morelova, zostaneme v kontakte. Ďakujem. it was important uh, to answer our uh, the question. On the... Uh, Bolo dôležité odpovedať uh, na otázky našich kolegov, pokiaľ som to dobre pochopila. Pokiaľ viem, Väčšina členských štátov EU e, takúto žiadosť o politický azyl od pána Snowdena nedostala, aj keď sa o tom hovorilo. A je pravdou, že v niektorých e, e, štátoch v Nemecku, možno Birgit by k tomu niečo mohla povedať, sú skupiny, ktoré prejavujú takýto záujem, ale formálna žiadosť daná nebola. Každopádne naši americkí kolegovia, ktorí tu dnes boli, Mm, konštatovali, že pouhá perspektíva toho, že by eh, pán eh, Snowden tu vystúpil prostredníctvom eh, videokonferencie, teda len toto samotné považujú za negatívne, pretože pán Snowden pre nich nie je whistleblowerom, ale je pre nich zradcom. Takže to je vec, ktorú berieme do úvahy, ale už existuje rozhodnutie parlamentu v tomto smere ale aby sme si mohli e, vypočuť jeho svedectvo. Kolegovia, ďakujem, budeme musieť skončiť. Ďakujem za váš čas. Ďakujem kolegom poslancom za to, že sa dostavili. A ďakujem aj tlmočníkom za ich zhovievavosť. Ešte jeden bod v rámci rokovacieho poriadku. Viem, že toto vypočutie bude potrebovať zajtra ráno, ale rozhodnutie zajtra ráno sa stretnúť sa prijalo iba minulý piatok. Ja som o tom sa dopočula až včera, ja som už medzi tým dávno si zorganizoval e, letenku domov. Možno by to bolo lepšie, bolo by bývalo lepšie to urobiť inak, ale tak či tak bolo by treba dostatočným predstihom oznamovať poslancom o takýchto veciach. Nechcem na nikoho útočiť. Pán Moraes, snažíme sa všetkým poskytnúť dostatok času. Mnohí sa tu objavujú pravidelne poslanci. Naozaj bolo aj problematické pracovné dokumenty zaslať na čas. To vôbec nebolo jednoduché. Máme ešte ďalšie zasadnutie, ktoré malo byť včera, ale ktoré bolo tiež posunuté. Ja sa ospravedlením a preberám za to plnú zodpovednosť, takže skôr tam ide o dokumenty k konkrétnemu zasadnutiu, ktoré boli pripravené na istý termín. Pán Greenwald bude zajtra prítomný, takže sekretariat, ktorý naozaj neuveriteľne ťažko pracoval, aby mohol tento program zostaviť, mali by sme trošku uznať aj sekretariatu, aké mimoriadne bude toto vypočutie a naozaj treba pozerať na veci v širšej súvislosti. Samozrejme, že to neznamená, že by sme nemali poslancov čo najrýchlejšie informovať o stretnutiach, ani až v poslednom chvíli. Ja som chcel len zareagovať na to, čo ste povedali.